Okay, colleagues, we have, as usual, starting late. Dobre, kolegyne, kolegovia, ako zvyčajne troška máme omeškanie, ale začneme. Sme na bode 15. Bude výmena názorov o stanovisku DV, o správe o rozpočtovej kontrole, o financovaní mimovládnych organizácií z rozpočtu EÚ. Mimovládok je veľa, pôsobiacich v rôznych oblastiach EÚ, hlavne aj v oblasti rozvoja. A vieme, že občianská spoločnosť zohráva, zohráva kľúčovú úlohu v rozvojovej politike, v zabezpečení, že vlády budú brané na zodpovednosť a preto patrí k našim kľúčovým partnerom. Na ostatnej schôdzi sme mali predstavenú alebo prezentovanú štúdiu, ktorej padol argument, že prítomnosť silných demokratických štruktúr je podmienená existenciou mimovládnych organizácií. A preto ako výbor sme sa vždy domnievali, že mimovládny sektor je mimoriadne dôležitý a mali by sme s ním spolupracovať. Naše stanovisko, ktoré sa týka výboru pre rozpočtovú kontrolu, je veľmi dôležité. Dáme Schneider, Schleiden, eh, pardon, Schleinovej eh, slovo našej reporter, eh, spravodajkyni je dôležité, aby sme vypracovali toto stanovisko, ktoré potom e, bude smerovať do výboru pre rozpočtovú kontrolu. Veľká časť mimovládnych organizácií sa angažuje práve v oblasti humanitárnej a rozvojovej pomoci. Zohráva, ako ste povedali, pani predsednička, dôležitú úlohu e, v medzinárodnom kontexte, tak ako je to uvedené aj v busanskom e, vyhlásení. Mimovládne organizácie zohrávajú takúto úlohu už dlhý čas pričom implementujú nezávislým spôsobom projekty, ktoré financujú, ktoré sú financované EÚ a vystupujú ako obhajcovia ľudských práv. Posunenie dialogu s mimovládnym sektorom je vymerne dôležitý. Stále sa vyvíja tá situácia okolo nich a je nevyhnutné zabezpečiť, že budú plniť svoju úlohu ako nezávislí aktéry. Transparentnosť je mimoriadne dôležitá, mali by sme vyzvať komisiu, aby zabezpečila plnú transparentnosť a zodpovednosť pri riadení všetkých prostriedkov z rozpočtu EÚ a potrebujeme centralizovanú a komplexnú databázu, ktoré budú zozbierané informácie o všetkých peniazoch, ktoré boli alokované na mimovládne organizácie, pričom treba brať ohľad na citlivé informácie, ktoré môžu e, vystaviť riziku aktérov, ktorí sú do toho zapojení. Takisto by sme mali vyzvať komisiu, aby e, teda zjednodušila celý proces poskytovania pomoci, humanitárnej pomoci, tak aby zjednodušilo tie platné pravidlá. Treba si teda pripomenúť, že situácia okolo mimovládnych organizácií sa stále vyvíja a treba zohľadňovať, aké aktivity výkony robia. Mali by sme teda uvažovať e, na istej proporcionalite medzi výškou grantov a medzi ich projektami. Takisto mohli, mohla by si troška spomaliť kvôli tlmočníkom. Takisto musíme byť opatrní, pokiaľ ide o zvyšované použitie trastových fondov. To sú pružné nástroje, ale majú obmedzené požiadavky smerom na ich transparentnosť. E, pozmeňujúce návrhy k tomuto návrhu stanoviska pôjdu týmto smerom, ako som načetla a teším sa na konstruktívnu spoluprácu so všetkými tieňovými. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Venta. Ďakujem pekne. Ja by som rád vystúpil v mene pána Rubiga. Ospravedlňujem sa za to, že dnes nie je prítomný a ako tieňový spravodajca za EPP ja budem predstavovať jeho stanovisko. Poprvé musíme sa ubezpečiť, že peniaze európskych daňových poplatníkov budú čo najlepším spôsobom vynakladané. Čo najviac týchto peniazí by malo smerovať na zamýšľaný cieľ, teda pomoc tým, ktorí sú v núdzi v eh, krajinách rozvíjajúcich sa a nemali by nejakým spôsobom eh, sa strácať v rámci byrokratických procesov v týchto mimovládnych organizáciách. Treba si uvedomiť, že takéto peniaze, či priamým alebo nepriamým, treba teda zabezpečiť, aby takéto peniaze, či priamým alebo nepriamým spôsobom nekončili nakoniec v nejakých offshore finančných centrách. Eh, musíme sa ubezpečiť, že bude existovať transparentná databáza, aby si všetci mohli overiť cez internet e, bezplatne množstva financií, ktoré smerujú na jednotlivé e, mimovládne organizácie, na jednotlivé projekty. Ďalšie informácie o jednotlivých projektoch by mali byť tiež dostupné prostredníctvom takejto databázy. Na to, aby sme zaručili, že peniaze daňových poplatníkov budú vynakladané čo najúčinnejším spôsobom, Európsky dvor auditorov by mal vykonávať pravidelné audity všetkých mimovládnych organizácií, ktoré dostávajú verejné granty z Európskej únie, z prostriedkov únie. Ďakujem pekne, toľko zo strany pána Rubiga. E, vidím, že nikto sa nehlási. Patlis Lenomom, DigiDevko, e, ktorý nás poinformuje, ako DigiDevko rieši mimovládne organizácie, ako monitorujú používanie finančných prostriedkov. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať výboru za túto správu. Je to dobrá správa v dobrom čase a súhlasíme s tou správou, s tým textom a naozaj je to aj veľmi aktuálna správa, pretože e, my patríme medzi e, najväčších donorov na svete, pokiaľ ide o e, mimovládne organizácie, dokonca na prvom mieste, pokiaľ ide o tie mimovládky e, v južných, tzv. južných krajinách, alebo krajinách globálneho juhu. Pokiaľ ide o financovanie v mimovládnych organizácií, tak na úrovni členských štátov častokrát to financovanie ide dole, pokiaľ sú tam nejaké finančné e, problémy a my chceme e, zvyšovať rozpočet, pokiaľ ide o mimovládky na rok 2017 e, a kolegovia, ktorí to tiež podporili, tak ďakujeme veľmi pekne za túto podporu. Globálna stratégia, ktorú máme e, prijatú, pokiaľ ide o spoluprácu s občianskou e, spoločnosťou, pokiaľ ide o inovatívne e, spôsoby spolupráce, pokiaľ je transparentnosť a financovanie, to všetko sú vítané veci. A potom niektoré konkrétne veci. Transparentnosť a prístup k informáciám. Chcem pripomenúť všetky zmluvy, ktoré my schvalujeme alebo podpisujeme s akýmikoľvek právnickými osobami, ak sú tam E, nejaké, ak tam teda nie sú nejaké obmedzenia dôvernosti, tak sú už zverejnené už dnes na internete. Niekedy je možno náročné ich nájsť, ale my sme v roku 2012 povedali, že zmeníme naše vzťahy s mimovládkami, aby sme naďalej ich podporovali v rámci podpory, podpory teda rozvoja, ale zároveň ideme aj ďalej, aby mohli e, konať ako istí aktéry e, riadenia. A my všetky údaje k tomuto, e, k tejto e, téme budeme transparentne e, zverejňovať. Pokiaľ vy chcete napríklad, tak každý vám e, môžeme e, posielať taký nejaký súhrn všetkých týchto aktivít, ktoré s mimovládkami vykonávame. Sú to mnohé informácie, radi vám ich postupíme. Ešte chcem doplniť jednu vec. Niektoré veci uvedené v tej správe, čo sa týka zjednodušovania, efektívnosti, tie komisie, komisia už vníma a vlastne aj realizuje. Zjednodušili sme financovanie alebo spolufinancovanie e, e, e, zjednodušili sme financovanie týchto mimovládnych organizácií do tej možnej najväčšej miery, je to nejaký 90 v niektorých prípadoch a tie vzťahy, ktoré máme z OSN, respektíve s niektorými členskými štátmi, chceme takto ich mať aj s tými mimovládkami nastavené. Zjednodušujeme tie E, postupy, ale nie o všetkých môžeme my rozhodovať, niektoré iba e, naplňame, čiže nie je to iba úloha e, pre nás. A pripravíme potom aj odpovede na tie otázky, ktoré vy sa pýtate, aj z toho takého justičného pohľadu a dáme vám potom vedieť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Tešíme sa na tú správu a potom sa vrátime k tomu neskôr v priebehu roka, keď ju komisia zverejní. A informujte prosím sekretariat, bolo by zaujímavé vedieť, ako sa vyvíja táto správa. Chce doplniť niečo pani spravodajkynia? Nie. 8. september, termín predkladania pozmeňujúcich návrhov a 8. oktobra budeme hlasovať o návrhu stanoviska. E, ďalej, bod 16, e, to má byť diskusia o výročnej správe Európskej investičnej banky. Avšak e, asi 10 minút dozadu ma informovali, že spravodajca, pán Lujke, nie je k dispozícii Eh, poprosil pani Teo Karus, aby ho nahradila. Ona musela ale ísť na iný let z dôvodu niektorých zrušených letov, takže tu nebude. Nemáme tým pádom spravodajcu prítomného. Máme teda dve možnosti. Buď môžeme eh, diskutovať, ak sú kolegovia pripravení na diskusiu v neprítomnosti spravodajcu, alebo jednoducho tento bod odročíme, odložíme do najbližšej schôdze. Spravíme tak? EIB stále viac aktívna v rozvíjajúcich sa krajinách. Tí z nás, ktorí vycestovali s delegáciou do Kene, sa stretli aj so zástupcom investičnej banky v východnej Afrike a je tam viacero zastúpení investičnej banky a možno by sme to mohli zapracovať aj do tejto správy, že stále viacej regionálnej práce sa deje a možno by sme mohli informovať o takomto aspekte rozvojovej politiky. 11. oktobra je v princípe ten termín alebo lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. To sa prekrýva s našim, našou schôdou, termínom našej schôdze, takže možno 10. by sme mali toto prerokovanie, túto diskusiu 11. by boli potom pozmeňujúce návrhy predkladané na neskôr. Nemáme asi inú voľbu ako to, bohužiaľ, bohužiaľ odložiť tento bod. E, a to nás zároveň nutí prerušiť teraz schôdzu do 10. pretože ďalšia časť e, našej schôdze je spolu s AFETom. Budeme diskutovať o otázkach migrácie a spolu aj so zástupcom OSN, ktorý pripravuje konferenciu OSN o migrácii e, v New Yorku za pár týždňov. Takže budeme pokračovať o 10. Ja sa ospravedlňujem, že sme tak skoro začali, tak skoro skončili. Sure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

Okay, colleagues, can people start taking their seats? Because... Poprosím vás, posaďte sa. Čakajú nás dva veľmi dôležité body. Ďakujem. Posaďte sa, prosím. Začneme spoločnú časť schôdze výboru DV spolu s výborom pre vonkajšie záležitosti Body 17 a 18 budeme mať spoločne v tejto formácii dvoch výborov. Prvý bod 17, výmena názorov s Kavenom Abu Zaidom, osobitným poradcom samitu OSN, ktorý rieši veľké pohyby utečencov a migrantov. Ako vedia kolegovia, náš výbor, výbor DV a výbor AFED, pripravujú spoločnú správu, spoločné stanovisko o riešení pohybov migrantov a utečencov v rámci EÚ, v rámci tých vonkajších aktivít. A neskôr si vypočujeme aj názor SVČ o novom oznámení, ktorý bol, novom oznámení, ktoré bolo publikované v júni, ktoré sa týka toho, ako EÚ bude pristupovať k utečeneckej krízi. O nej počujeme každý deň. Dnes ráno som sa zobudila že talianské pobrežné hliadky zachránili asi 3000 ľudí, ktorí sa vybrali z Libie smerom na európske pobrežie a že sa tá kríza opäť eh, zintenzívňuje. Ale sme radi, že skôr ako budeme hovoriť o prístupe EÚ, že tu máme to špeciálneho hostia, Karia Ben, ben pretože ona pripravuje úplne premiérový summit OSN, ktorý bude riešiť veľké presuny a pohyby utečencov a migrantov, ktorý bude sa konať 19. septembra v New Yorku, 150 hlav vláda štátov sa stretne a deň na to bude hostiť prezident Obama summit lídrov o utečeneckej kríze. To sú veľmi dôležité medzinárodné summity, podujatia. A myslím si, že je dobré, že svetoví lídry chápu, že nemôžu krízu utečeneckú eh, nejakým spôsobom eh, uzavrieť do nejakej škatule a nechať to bokom a povedať si, že niekto iný to bude riešiť. Často sme to videli na globálnej úrovni EÚ, že sa to neriešilo. Povedali si, že niekto iný to bude riešiť. Nie my. Ja to, ak to správne chápem, tak OSN e, diskutuje o dvoch dokumentoch so závermi ako podklady pre tento summit. Čiže vypočujeme si, aké prísľuby prezentujú svetoví lídry. Máme tu aj obe spoluspravdajkyne, pokiaľ ide o správu, ktorú pripravujeme, pani Valenciano ktorá predseda podvýboru pre ľudské práva v rámci AFETu a pán teda Diaz Demera, ktorý je spoluspravodajcom pre výbor Dobre. Sme radi, pani Zajec, že ste tu, e, že nám dáte informácie o tomto dôležitom samite a uvidíme, ako my, ako poslanci Európskeho parlamentu, dokážeme prispieť k tomu úspešnému výsledku. Ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať e, predsedom oboch výborov za milé pozvanie na dnešnú schôdzu, aby som sa mohla podeliť o niektoré úvahy, ktoré sa týkajú globálneho smerovania, ktoré sa týkajú riešenia e, veľkých presunov pohybov migrantov, utečencov. Som mimoriadne rada, že v názve programu je slovo global, globálny. Počas posledných mesiacov e, sa EU venovalo značným spôsobom, vyriešilo túto otázku migrantov, ktorí prichádzajú do Európy naďalej veľmi živým spôsobom a nuansovaným diskutujete o tomto probléme, ako sa to dá očakávať v otvorenej spoločnosti. E, snažíte sa vysporiadať s ťažkými otázkami, ako je napríklad hostovanie utečencov v týchto krajinách, ako podporiť krajiny, ktoré sa rozhodnú prijímať utečencov, ako podporiť krajiny, ktoré neprimeraným spôsobom sú postihnuté náhlymi prítok, prívalmi utečencov, ako im majú zmysluplným spôsobom poskytovať pomoc, avšak za priateľných nákladov pre tieto spoločnosti. Európsky rozmer riešenia tejto otázky si bude naďalej e, zasluhovať dostatočnú pozornosť a to aj z dôvodov e, reakcií jednotlivých členských štátov. Nedávne politiky v Európe jasne preukazujú, že európsky rozmer sa nedá vnímať izolovanie, ale je zasadený do globálnejšieho kontextu Európa identifikuje nové spôsoby, ako sa angažovať s krajinami pôvodu a tranzitu, ako aj s krajinami prvého azylu, aby riešili e, tie presuny migrantov, utečencov rôznymi politikami. Tá európska politika nabrala globálny rozmer, o tom by som chcela dnes hovoriť, len pár týždňov pred tým, ako valné zhromaždenie zvolá summit OSN o utečencoch a migrantoch 19. septembra. Sami do OSN je príležitosťou, kedy prijať globálny prístup k týmto otázkam migrantov a utečencov. Tak ako hovorí ten dokument, alebo tie závery, ako je tam počiarknuté, tieto presuny majú dôsledky po celom svete. Je to globálny jav, ktorý si volá, vyžaduje globálny prístup, globálne riešenia. Žiaden štát nedokáže zvládať tieto veci sám. Koniec citácie. Prípravy tohto sametu nás donútili uvažovať nad globálnymi rozmermi takýchto tokov. Keď sme pripravovali správu generálneho tajomníka pred týmto samitom, tak sme konzultovali viac ako 80 e, štátov, e, a takmer vrátane všetkých členských štátov EÚ, ako aj odpíšalskú spoločnosť, súkromný sektor, akademickú obec a samotných utečencov. Uvedomili sme si e, rozmanitosť názorov, spomeniem niekoľko príkladov. Názor alebo pohľad krajiny, ktorá prijíma už dlhé obdobia dokonca 10 ročia, eh, tisíce utečencov, Etiópia, Pakistan, Sudan, potom country, eh, krajiny ako Bangladeš, eh, Somálsko, ktoré niekedy využívajú tie, tie, túto diasporu utečeneckú a ktorú, ktorí majú tam na to svoj názor. A ďalej sú to aj utečenci, migranti, ktorí hovoria o svojich strastiplných cestách a o tom, že sú vnímaní často ako ťarcha, nie ako potenciálny zdroj, príspev, nejaký príspevok Videli sme to ešte oveľa viac, oveľa výraznejšie počas eh, rokovaní o eh, dokumente so závermi pre tento summit. Jedna z tém sa týkala isté rovnováhy. V prvom rade išlo o rovnováhu medzi otázkami utečencov a migrácie ako takej vo všeobecnosti. Niektorí chceli závery, ktoré by, z ktorých by vyplývalo rovnocenejšie rozdelenie zodpovedností za svetových utečencov Ďalšie sa viac sústredili na riadenie otázky e, migrácie krajiny prvého azylu, hlavne tie, ktoré majú nízke príjmy, stredné príjmy, ktoré čelia dlhým predlženým situáciám ťažkostí, tie mali rozdielne názory v porovnaní s krajinami, ktoré majú vyššie príjmy a ktoré sa nachádzajú ďaleko od oblasti konfliktu. Mnohé krajiny chceli sa ubezpečiť, že dokument so závermi, ten rámcový dokument, e, teda že bude rámcovať migráciu ako pozitívny jav. Migrácia má predstavovať e, ekonomický príspevok k rozvoju, ako to mení e, našu spoločnosť smerom k rozmanitejšej a bohatšej. Iné krajiny sa viac zaujímali o problémy, ktoré vznikajú s takýmito silnými presunmi, výraznými presunmi ľudí a aké sú tie problémy, s ktorými sa stretávajú títo migranti na ceste, ako sa k tomu viažú nejaké bezpečnostné náležitosti a tak ďalej. Jeden z kolegov e, z úradu pre utečencov v rámci OSN správne poznamenal, že nie je malým zázrakom, že 193 krajín sa konsenzuálne dohodlo na texte politického vyhlásenia pred týmto summitom. Avšak dohodli sa, vy ste sa dohodli tak, že sa navzájom počúvali a že našli spoločnú cestu, formulovali, formulovala sa spoločná vízia a preto všetci súhlasili. Je to o to pozbudivejšie, keď si uvedomíme, aké politické prostredie, v ktorom došlo k formulovaniu takéhoto, takéhoto, takéto deklarácie sú spochybňované mnohé štandardy a normy medzinárodného práva, dokonca dochádza k demonizácii migrantov. Politické vyhlásenie na 19. septembra poskytuje radikálne odlišný názor na, eh, na, na, na teda tieto pohyby a na tieto toky migrantov a utečencov. Sú tam isté záväzky načrtnuté a dostávame sa na cestu predvydateľnejších systémov, ktoré nám pomôžu riešiť eh, tieto toky a pohyby migrantov. Tu sa tvrdí, že musíme len spoločnou prácou postupovať a riešiť tento problém konštruktívne, racionálne a humánne. Dúfam, že takéto pozitívne uvažovanie sa dostane do tých titulkov a že ten negatívny pohľad sa rozplynie. A teraz e, niekoľko postrehov, pokiaľ ide o globálny postreh, tak ako je to uvedené v tom dokumente. Globálny prístup si vyžaduje isté zakotvenie v spoločnom, v spoločnej sade princípov, zásad na riešenie týchto vysokých, veľkých tokov migrantov, utečencov, musí sa to opierať o medzinárodné právo a musí sa potvrdiť e, univerzálna uplatniteľnosť dohovoru z 51. a takisto musí byť potvrdené právo pre utečencov bez ohľadu na ich postavenie. To sú stavebné prvky, také hlavné kľúčové body. Musí byť zároveň komplexný, komplexný tento, tento prístup je ľahké nechať sa zviesť nejakými jednoduchými, rýchlymi riešeniami, ale treba ísť cestou e, strategického uvažovania. To znamená riešiť všetky aspekty pohybov takýchto ľudí koherentným spôsobom. To, čo poháňa, alebo to, čo je ako dôvodom takéhoto pohybu, tak treba sledovať, treba sa pozrieť na otázky návratov, presídlovania a tak ďalej migrácia eh, by mala byť voľbou, nie nevyhnutnosťou alebo nutnosťou a čo musíme spraviť na to, aby sme to spravili realitou, ako nám pripomenulo mnoho krajín počas rokovaní, musíme sa jasne sústrediť na rozvoj. Schválenie udržateľných rozvojových cieľov predstavovalo významný krok minulý rok, teraz musíme ich naplniť. Mnohé krajiny vyjadrili obavu, že pozornosť, ktorú získavajú eh, utečenecké hnutia v rámci humanitárnej reakcie, že to bude odčerpávať zdroje v rámci tej dlhodobej agendy rozvoja, ale bez toho, aby sme tomu venovali pozornosť, tak ten počet utečencov sa bude ešte zvyšovať. E, musíme smerovať našu pozornosť na riešenie konfliktov. Príliš veľa krajín je rozorvaných vnútorným konfliktom, často dlhotrvajúcim. Zdá sa, že mnohé deti v mnohých krajinách nemôžu mať víziu mieru. E, Jemen, Južný Sudán, Sýria a tak ďalej mierotvorba musí byť kľúčom akékoľvek politiky, ktorá rieši takéto veľké toky migrantov a utečencov. To sú jedny z najťažších záležitostí, ktoré musíme riešiť. E, rozvojové otázky a riešenie konfliktov. Je to však nevyhnutná vec. Nedospejeme ku komplexnému globálnemu prístupu, ak sa budeme týmto veciam e, vyhýbať, pretože je ťažké ich riešiť. Po tretie, globálny prístup uznáva, že zásada spravodlivosti musí mať prioritu pri prístupe k takýmto veľkým tokom. Preto to vyhlásenie hovorí o vzdelanom zodpovednosti pri zvládaní takýchto veľkých tokoch a hovorí o rovnoprávnejšom rozdelení tej ťarchy pri hostovaní alebo teda pri ujatí sa takýchto utečencov. Hovorí o tom, akým spôsobom zohľadniť kapacity prijatia medzi členskými štátmi a tak ďalej. Mnohé členské štáty považujú za neférové, že 86 utečencov eh, nachádza útočisko v rozvíjajúcich sa krajinách respektíve subsaharskej Afrike, e, kde tam je 10 krajín, ktoré má najväčší počet utečencov. Takisto poznamenávajú, že financovanie v rámci humanitárnej odozvy je výrazne v nerovnováhe, pričom niektoré krajiny dostávajú viac pozornosti ako iné. Napríklad viac ako 930 tisíc obyvateľov Južného Sudánu utieklo do susedných krajín, obrovský počet, keď si vezmeme, aké je presídlenie do veľa väčšej a bohatšej Európy. Avšak tie apely na financovanie boli pokryté len do 20 Po štvrté, globálny prístup sa bude odvíjať od líderstva ako príkladu. Aby sme lepšie si to rozdelili a tú zodpovednosť, tak mnohí aktéri sa budú musieť postaviť a povedať, ja si vezmem môj podiel na seba. Videli sme to na viacerých úrovniach. Kanada povedala, môžeme zobrať 25 tisíc utešencov sírskych v priebehu 4 mesiacov a vidíme, že to realizujú úžasným spôsobom. Teraz vidíme Uganda, Ugande 110 tisíc utečencov z Južného Sudánu tento rok už prijali, avšak e, stále majú veľmi štedré, e, štedrú legislatívu a režim voči týmto utečencom, ako je sloboda pohybu, právo žiadať o prácu alebo hľadať prácu a takisto im dávajú nejaké pozemky, kde môžu stavať eventuálne svoje domy alebo pestovať nejaké plodiny. Počuli sme Dominika Lukána e, starostu, starostu obce, ktorá mala 800 obyvateľov, na no, južnom, teda Taliansku, a ktorí prijali veľký počet utečencov a podľa jeho slov obrátili tak hospodárstvo tejto obce eh, pozitívnym spôsobom. Tie pozitívne veci sa často šíria veľmi pomaly, ale tie negatívne veci sa šíria veľmi rýchle a spôsobujú škody. Je nevyhnutné, eh, že vzhľadom na svoju veľkosť a nedávnu minulosť sa Európa dostáva do žiary tých reflektorov, tak povediac Eh, summit, ktorý sa chystá, je eh, príležitosťou vykonávať pozitívne liderstvo na globálnej úrovni. A nakoniec globálny rozmer si vyžaduje udržiavaný, udržiavanú pozornosť. Tie riešenia nie sú jednoduché, nedosiahneme ich eh, zo dňa na deň, ani keď dostaneme tých lídrov v rámci do toho jedného samitu. Preto je nevyhnutné, aby sme pokračovali a aby sme tlačili na prijatie dvoch globálnych dohovorov do roku 2018. Tým spustíme proces medzivládnych rokovaní, čo bude viesť k schváleniu medzinárodnej dohody pre bezpečnú, riadenú, riadenú migráciu. Predpokladá sa, že toto bude podstatný krok, ktorý bude riadiť medzinárodnú migráciu. Pohyby ľudí, určite viac ako pohyby tovarov, si vyžadujú jasný rámec medzinárodnej spolupráce podobne. E, v tom vyhlásení sa štáty zavezujú, že budú vypracovávať a implementovať komplexný rámec reakcie na utečenskú otázku. Iniciuje to UNHCR v spolupráci s vládami jednotlivými a bude sa tak robiť okamžite a špecificky pre jednotlivé toky utečencov. Tam sa ten záväzok nekončí, predpokladá sa, že budeme posudzovať podrobné uplatňovanie tohto rámca a budeme posudzovať priestor na jeho zlepšenie a ďalší vývoj tento proces bude ovplyvňovaný praktickými skúsenostiami a viacerými špecifickými situáciami, ktoré vyplynú. Cieľom bude znižiť ten tlak na hostiteľské krajiny, tak aby sme zvyšili e, tú sebestačnosť jednotlivých migrantov a utečencov, aby sme podporovali riešenia v krajinách pôvodu, aby sme zabezpečili návrat dôstojný. Dôležité je, že to bude e, riešiť aj tie pretrvávajúce situácie niektorých utečeneckých e, kontextoch. Takisto sa predpokladá globálna dohoda o utečencoch v roku 2018. Predpokladáme a očakávame od Európskej únie, že bude zohrávať kľúčovú úlohu v oboch procesoch. A e, e, europoslanci ako vy, ktorí zastupujú ľudí, tí sú tým podstatnými osobami, ktoré môžu napredovať tento proces. Záverom chcem povedať, že globálny prístup znamená spoločný prístup, ktorý vychádza z, zo zásad medzinárodnej solidarity a spravodlivosti a opakujeme, bude si to vyžadovať líderstvo, ktoré pôjde príkladom. Sme vďační za angažovanie sa Európskeho, Európskej únie, vrátane parlamentu pri vypracovaní globálneho prístupu, ktorý bude predmetom diskusie na samite 19. septembra. Teším sa na viac informácií z úst vašich lídrov počas toho dňa, ako bude prebiehať ten proces aj na to, čo si vypočujem dnes od vás. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte budeme mať príležitosť hovoriť o európskom prístupe, keď budeme eh, tu mať eh, aj predstaviteľov z komisie a ďalších potom neskôr. Najprv naši spolu spravodajcovia Elena Valenciánova najprv a potom ešte kolega Diazdemer. Ďakujem pekne, budem hovoriť po španielsky. Poprvé, chcela by som povedať, že ďakujem pekne Karen Abuzaj za to, že dnes je tu s nami. Robíte skvelú prácu, pokiaľ ide o hľadanie globálneho konsenzu. Ak chceme nájsť nejaké spoločné body na medzinárodnej úrovni, pokiaľ ide o to, ako riešiť e, javy, ktoré pre mnohé krajiny sú už historické javy a pre iné krajiny sú to povedzme také e, nové prejavy, častokrát dramatické, nekontrolovateľné e, prejavy nových fenomenov. A na OSN, na úrovni OSN sa snažíte nájsť nejaké spoločné postupy, pokiaľ ide o nastavenie takej politiky, ktorá by bola zároveň humanná a zároveň legálna a zároveň e, v súlede s princípmi poriadku, e, pokiaľ ide o ľudí, ktorí po svete cestujú, častokrát z rôznych dôvodov, e, z dôvodov. Niekedy to sú viaceré dôvody naraz. A myslím si, že snaha OSN je pozitívna Chcem ju oceniť a preto ma teší, že pani Abu Zaid tu dnes je s nami. Myslím si, že Európska únia ehm, nejako úplne na jednotku nevystupovala pred tým e, summitom, e, ale my ako Európsky parlament musíme e, v tejto veci vystupovať aktívnejšie. Ako bolo povedané už na úvod, Mobilita alebo migračné toky v dejinách e, histórie to nie je žiadna novinka. Mnohé krajiny, by ste napríklad spomenuli e, Palestínu, naozaj mnohé krajiny žijú s utečencami už možno 50 rokov, alebo aj viac. A takisto je pravda, že práve chudobné krajiny sú tie, ktoré sú týmto fenoménom najviac zaťažené. Ale keď tento jav sa dostal aj do Európy, tak vyzeralo to, že až vtedy ako keby Európa začala chápať, že naozaj je tu problém. Až vtedy, keď e, na európske pláže sa títo ľudia dostali, až vtedy nám to došlo. A častokrát títo ľudia sa na tie pláže dostali mŕtvi, utopení. A potom bola reakcia Európskej únie, ktorá bola e, pozitívna, ja ju teda vnímam pozitívne, ľudia chcú nastaviť väčšiu ochranu alebo ísť k väčšej ochrane ľudí, ktorí to potrebujú. Čiže Európska únia, dá sa povedať, e, na základe tejto prítomnosti, na základe týchto napríklad smrti v stredozemnom mori sa posunula ďalej. Čiže v istom zmysle teda to malo aj pozitívny dopad posunujme sme sa ďalej. Prečo to hovorím? Pretože sme tu riešili rôzne čiastkové opatrenia, peniaze, financie, ale prekročili sme tú hranicu, ktorá dovtedy prekročená nebola a to je otázka definície alebo definovania toho, aby naša politika voči utečencom, voči migrantom, aby bola čím menej ich príde, tým lepšie. Toto je istý signál, ktorý sa opakuje vo všetkých eh, programoch, vo všetkých fondoch, aj častokrát to zaznieva v prejavoch, čo chce Európska únia, pokiaľ ide o utečencov a, a imigrantov, čo chceme, aby ich prichádzalo čo najmenej. To je momentálne hlavný cieľ Európskej únie, tak to vyznieva. Alebo aspoň členských štátov, aby som to lepšie povedala. A z tejto e, perspektívy, aby ich prichádzalo čo najmenej, e, v tejto otázke sme boli relatívne efektívni, pretože prichádza ich oveľa menej ako predtým. Ale čo sa potom deje s tými e, ľuďmi, s tými ľudskými bytostiami? Tam už nekonáme. A tam už sme išli skôr, by som povedala, akýmsi krokom dozadu. Treba, aby Európska únia zase vykročila správnym krokom Karen Abu Zaid eh, napríklad v rámci OSN vo svojom texte tiež hovorí o nejakej novej perspektíve. A tá nová perspektíva je vlastne veľmi jednoduchá. A to síce, kým sú ozbrojené konflikty, ktoré my nevieme eh, vyriešiť, a dokonca by som povedal častokrát aj prispievame výrazne k ich vzniku, eh, kým nie sme schopní spustiť rozvojovú politiku, ktorá by bola efektívna. V tom sme celkom dobrí, ale chýba nám možno istá miera efektívnosti pri dialogu s tretími krajinami. A teda kým nie sú vyriešené problémy, ktoré spôsobujú klimatické zmeny v mnohých častiach sveta. Proste kým toto všetko bude platiť, tak ľudia chcú prežiť, chcú zachrániť svoje deti a preto musíme mať nastavenú dobrú politiku príjmania, vyváženú politiku príjmania týchto ľudí a trvalú udržateľnú politiku príjmania týchto ľudí. A malo by to byť pravdepodobne nastavené na globálnej úrovni, pretože pokiaľ problém je globálny, aj riešenie by malo byť globálne. Aj ten dialog by mal byť globálny. Mali by do ňoho byť začlenení všetci ľudia, e, alebo tie krajiny, ktoré vysielajú tých ľudí, e, tie krajiny, ktoré príjmajú tých ľudí, tie krajiny, cez ktoré tí ľudia prechádzajú a tak ďalej. To všetko by malo prebiehať nejakým vyváženým spôsobom. To už je trochu iný pohľad na vec. Ale mali by sme byť e, pripravení aj my e, istú časť e, teda tejto záťaže akceptovať. Nemôžeme sa tváriť, že sa to nás vôbec netýka. Potom nie sme, nemám žiadnu legitimnosť. Pokiaľ Európska únia má hlavný princíp, je, aby, ten, aby sa nikto nechodil, nechodil a ja za to zaplatím iným ľuďom, hlavne nech mi ich sem neposielajú, e, tak e, to asi nie je dobrá politika, nie je ani v súlade s našimi hodnotami, nie je v súlade s solidaritou, e, s ľudskými právami a tak ďalej. Čiže ja mám pocit, že prijímame isté opatrenia, ktoré si vyžadala situácia, pretože naozaj nás to zaskočilo napriek tomu, že medzinárodné organizácie veľa e, času strávili tým, že upozorňovať, že takéto niečo sa stane a častokrát sa sústredíme na Sýriu, ale v skutočnosti ten, ten problém je oveľa širší než iba otázka Sýrie. A postupne tie opatrenia, ktoré sme prijímali, vlastne nás e, vzdialili od našho pôvodného princípu obhajovania solidarity a európskych hodnot. Takže treba e, prijať alebo akceptovať to, že sa prijali isté rozhodnutia. E, boli také, aké boli, lebo tá situácia bola taká, ako bola. A potom e, bol prijatý ten pakt s Tureckom, ten by možno, že mal byť revidovaný. Treba sa na to, ako sa nakladá s utečencami, ktorí sa nachádzajú v Grécku alebo v Kale a tak ďalej. Ale prijali sme isté rozhodnutia, ktoré boli potrebné v danom čase, keďže členské štáty odmietali e, prijať tie opatrenia alebo implementovať tie opatrenia, ktoré navrhovala komisia aj e, parlament. A keďže sme sa teraz vzdialovali od takejto primeranej politiky mobility, globálnej politiky mobility, kde by e, bola istá solidarita, tak proste snažím sa teraz vrátiť naspäť na túto cestu solidarity skúsme sa vrátiť k istej rovnováhe medzi ľuďom, ktorí posielajú, vysielajú ľudí do iných krajín, pretože títo ľudia potrebujú dôstojný život a medzi tými na druhej strane, ktorí by ich chceli privítať, ale e, normálnym spôsobom. Dobre, ďakujem pekne. Ďalej pán Diaz de Mer. Ďakujem pekne. Ja tiež tu chcem privítať e, medzi nami pani Abu Zajdovu. Vítajte na našom výbore. Ako dobre viete, e, pani osobitnú poradkyňu vymenoval generálny tajomník OSN ako poradkyňu pre prípravu e, samitu, ktorý bude 19. v New Yorku, ale zároveň myslím si, že to je osoba, ktorá je zodpovedná za to, že sme tu nastavili alebo dosiahli istú mieru e, konsenzu, e, ktorý je zavený pre 139 e, štátov v OSN. A naozaj globálny rozmer riadenia týchto migračných a utečenských tokov, to je otázka, ktorá je veľmi aktuálna, veľmi, veľmi dôležitá. A najmä dnes v Európskej únii naozaj, naozaj aktuálne. A preto tá organizácia samitu OSN k takejto dôležitej téme je e, dobrým krokom, je to naozaj veľmi dôležitá a relevantná téma a sme zvedaví na, tie, na to, aké reakcie e, a riešenia takýto summit e, prinesie. Pani Abu Zaid myslím si, že je takisto zodpovedná za projekt tej deklarácie, o ktorom sa teraz malo hovorilo a ja by som sa chcel k nemu dostať, pretože tento návrh deklarácie má 5 bodov a myslím si, že to sú dôležité body, ale zároveň sú také možno trochu všeobecné. Ale podľa mňa ešte možno dôležitejší než tá deklarácia, e, sú, je, je tá časť, e, alebo dôležitejšia je tá časť s tými prílohami. A bola, bola by si veľmi milá, keby ste mohli tak detálnejšie sa e, vyjadriť práve k týmto prílohám. Bilaterálnym spôsobom som vlastne už zaslal 10 otázok, na ktoré som dostal odpovede a ktoré E, sú v súlade so štruktúrou našej správy, takže nebudem teraz unavovať kolegov s týmito otázkami, pretože potom, keď správa bude hotová, vlastne tam tie informácie nájdú. Ale chcem hovoriť o jednej veci. A pani portkynia mi povedala, že by som mal tú tému spomenúť a týka sa to financovania, takisto úlohy malých obcí, malých miest, ktoré vlastne týchto ľudí prijímajú. Ja som svojho času tiež starostom mesta, kde bolo kde žilo 60 tisíc ľudí, bolo to solidárne mesto, privítali e, sme tam e, veľa ľudí, napríklad keď Miloševič spôsobil e, veľké takéto utečenské toky a my sme v našom meste privítali 100 ľudí z Kosova. Niektorí z nich pracovali, boli držiteľmi e, univerzitných diplomov, ale pracovali u nás ako napríklad záhradníci, e, verejní záhradníci alebo iní alebo v iných podobných funkciách. Viete, čo spravili potom títo ľudia, keď sa vojna skončila? Vrátili sa do Kosova. Vrátili sa do Kosova. Naozaj utekali preto, aby si zachránili vlastné životy, aby zachránili životy svojich detí. A našli e, ten, e, to riešenie, tak povediac, e, v meste, ktoré na to vlastne nemalo kapacity alebo rozpočet, ale keď e, skončila sa vojna, vrátili sa. Oni nepredstavovali žiadne špeciálne náklady pre to mesto. Spolupracovali s tým mestom. A kým vojna bola, tak vlastne pracovali de facto pre to mesto. A Karin povedala, e, prosím ťa, povedz e, tento príbeh a ja ho teda rád rozpoviem. Prečo? Aby ste si uvedomili, že v tom dramatickom čase, v ktorom žijeme, v Iraku, v Sýrii, v Afganistane, v Líbii, ľudia, ktorí utekajú z týchto krajín, vo väčšine prípadov, vo veľkej väčšine, e, títo ľudia naozaj utekajú preto, lebo potrebujú újsť, naozaj utekajú, aby si zachránili život. A keď sa vojna e, skončí, a dúfam, že to bude čím skôr, tak títo ľudia vo väčšine prípadov nechcú e, zostať v Európe. Väčšina z nich sa chce vrátiť, pokiaľ to bude možné, do Kobane alebo do Alepa alebo do niektorého z týchto miest, ktoré boli eh, takto zničené. Čiže prosím, eh, pani poradkynia, povedzte nám eh, o, trochu bližšie o tých obsahoch tých dvoch príloh a čo môžeme spraviť my preto, aby sme mohli financovať e, v týchto krajinách tie komunity, ktoré týchto ľudí prijímajú. Ďakujem pekne za prácu Abu, pani e, Abu Zaid. My sme sa v minulosti viackrát e, stretli, či už to bolo v Sarajeve, alebo inde. A naozaj teším ma, že tu ste medzi nami. Okay, thank, thank you very much for that. Um. Ďakujem pekne za to, e, e, že ste nám porozprávali nejaké príbehy o utečencoch a skúsenostiach e, z minulosti. Teraz budeme hovoriť o, samite OSN túto hodinu a potom o 11.00 prídu vysokí predstavitelia Európskej únie. Takže poprosím keď sa hlásite teraz e, o, o slovo, hláste sa k e, tomuto e, samitu OSN a tie ďalšie otázky potom. Mali sme už dlhé diskusie o tom, čo je problémom, ale teraz potrebujeme menej diskusie o tom, čo ten problém je, ale viac diskusí o riešeniach, o politických riešeniach, ktoré môžeme predložiť v našich krajinách, e, ktoré môžu naši občania podporovať a ktoré skutočne prispajú k vyriešeniu problémov. Takže nie je treba opakovať, aký veľký ten problém je, pretože toto vidíme každý deň na televíznych obrazovkách. E, Naš naša práca je v rámci našich zodpovedností spoločne s komisiou a radou prísť k dobrým riešeniam. Takže budú nasledovať rečníci. Ignacio Corau, Georgios Epi Deus, Joachim Zeller, Eli Schlein and Anna Gomez for this part. Is anybody else for this? V tejto časti diskusie ešte niekto uzavriem teda zoznam rečníkov a každému e, dám e, dve minúty e, maximum. Enrique Guerrero, nech sa páči. Ďakujem pekne, budem sa snažiť to stihnúť. A už sme tu traja Španieli, čo hovoríme, jeden za druhým, možno, že ľudia sú nejaký e, zaskočený, možno budete mať pocit, že my sme nejaký e, skvelý príklad, pokiaľ ide o príjmanie utečencov, ale nie je to úplne tak. A nezme sme ani modelom v rámci Európskej únie, pretože naozaj mali sme tiež rôzne e, diskusie, rôzne aj nesúhlasy možno v rámci rady, či to bola Lampedusa, či boli rôzne prípady iných ľudí, ktorí zomreli, ktorí zomreli v tom stredozemnom mori, potom bola dohoda s Tureckom, dohoda na Malte a tak ďalej a celý ten čas komisia pripravovala rozumné návrhy v duchu toho, čo hovorí aj OSN a rada ich jednohlasne prijala a potom nakoniec každý členský štát, alebo aspoň veľká väčšina členských štátov, nakoniec tieto závery nesplnila. Vôbec ich nesplnila v danej krajine. Takže poprvé politický záväzok členských štátov a celej Európskej únie, aby ehm, aby sme riešili tento problém, ktorý nie je iba humanitárny, ale celkovo migračný problém, ktorý bude existovať vo svete čoraz viac, keďže sú veľmi odlišné e, ekonomické podmienky v rôznych krajinách sveta. Aj keby všetky vojny naraz skončili, stále by sme tento jav tu mali. A Nemyslím si, že summit v Bratislave by nejako vecne riešil otázky Brexitu alebo iných eh, týchto súvisiacich vecí. Bude to trochu inak, ale možno, že v rámci politických skupín by sme si mohli dohodnúť to, aby sme na eh, ďalšie plene, aby na ďalšom plene v Štrasburgu sme si všetky skupiny eh, zladili postup a podporili E, to stretnutie, tú schôdzu, ten summit v New Yorku, aby sme sa dopracovali teda k globálnym riešeniam, ako tieto problémy riešiť. Máme e, v EÚ takú slabšiu kredibilitu, musím povedať, takže skúsme sa ju posunúť v rámci Európskeho parlamentu. Charles Görens, nech, Görens, nech sa páči. Ďakujem e, pekne. Ja tiež vždy sa snažím nájsť, ak je to možné, nejaké pozitívne body v tejto téme Pani Abu Zaid, samozrejme, ja vás e, rešpektujem, vašu prácu a aj prácu OSN a teda naozaj bude ten summit skvelou príležitosťou pre stretnutie hlav, štát, e, štát, e, hlav štát a vládov a niektorí tam budú prítomní, niektorí tam nebudú prítomní a častokrát tam nebudú prítomní práve tí, ktorí sú zodpovední za tieto hrozby, za tieto dôvody, prečo toľko ľudí cestuje po svete, e, ktorí sú odpovední za e, tie hladomory, za tie humanitárne situácie, ktoré sú naozaj hrozné a aby to nebolo celé nejaké falošné, nejaká falošná diskusia, tak bolo by naozaj e, dobre, aby ľudia, ktorí budú vystupovať na pôde OSN, aby vystupovali naozaj veľmi prísne a by som až povedal radikálne, aby sa to nakoniec neskončilo tak, že nakoniec eh, v tej, revolu- v tej rezolúcii budú napísané nejaké vágne veci, ktoré vlastne nebudú hovoriť o tých skutočných príčinách, o tých ľuďoch, ktorí tieto veci spôsobujú. Pani Merkelová je častokrát eh, kritizovaná viac za to, čo ona urobila, pokiaľ ide o príjmanie utečencov, než eh, napríklad fašisti, ktorí potom podpalujú e, azylové centra. To predsa nie je normálne, e, takáto nespravodlivosť. A naozaj všetci ľudia, ktorí e, napríklad sú zastupovaní na Bezpečnostnej rade OSN s právom veta, tam tiež budú prítomní a naozaj dúfam, že tieto body, o ktorých my to hovoríme, tam zaznejú veľmi e, jednoznačnom vo e, veľmi jednoznačnom spôsobe, pretože aj ako ukázalo Nemecko minulý rok, Európa môže konať humánnym spôsobom. Vy ste tak veľmi slušne sa vyjadrili, pokiaľ ide o Európsku úniu, to je od vás veľmi milé a sympatické, ale ja, keď hovorím o členských štátoch, tak by som rád počul vaše úprimné e, stanovisko. Naozaj členské štáty, ktoré svoju zodpovednosť neakceptujú, a dokonca sú aj niektoré také štáty, ktoré otvorene hovoria, a dokonca majú aj referenda o tom, že nebudú príjmať nikoho. E, to je naozaj referendum e, vlastne ktoré sa má vyjadriť proti tomu, čo bolo legálne dohodnuté a odsúhlasené. Veď to je neuveriteľné. E, ľudia sú častokrát v tejto veci veľmi pokriteckí a my by sme mali byť e, naopak, e, mali by sme hovoriť úprimne a otvorene o tom, ako to naozaj je a aj vystupovanie voči ľuďom, ktorí sú za to zodpovední. Takže mali by sme mať podobnú interpretáciu v tejto veci. Ja vždy, keď som e, nejaké správy k tomuto pripravoval alebo aj čítal, sú e, jednoznačné a to síce, ak všetky krajiny, všetky regióny e, príjmú na seba svoju časť zodpovednosti, takým spôsobom to budeme môcť aj my vyriešiť. Ak budeme konať v tomto duchu a otvorene to povieme, alebo poviete vy, tak určite my vás v tom iba podporíme aj ako Európsky parlament, aby sme teda o tejto téme jednoznačne otvorene hovorili. I, I Dala som vám trochu viac eh, času, lebo ste prvým rečníkom eh, okrem španielských. A dúfam, že na tom samite nebude to iba tak, že niekto bude hovoriť minútu, niekto 30 sekúnd, že tam aj niečo reálne dohodne. Our next speaker is Christine Vergia. Christine Vergia. Merci, uh, madame la présidente. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj pani Abu Zaid za to, že ste vystúpili. Chcem e, povedať, že to veľmi rada počujem, čo ste povedali. Veľa ste hovorili o tom, že je tu potreba globálneho prístupu takého komplexného prístupu a ale celosvetového prístupu, globálneho. Je to veľmi dôležité. Trochu, pani predsednička, s vami nesúhlasím. Myslím si, že aj my by sme sa ešte mali trochu viac snažiť e, posunúť sa od nejakého eurocentrizmu, pretože mali by sme túto migračnú otázku dať naozaj do takej globálnej, do takého globálneho kontextu E, začleniť. A potom otázka riadenia migračných tokov a utečenských tokov. Kým budeme v Európe pokračovať hovoriť o nejakých migračných krízach, bez toho, aby sme si uvedomili, že to je globálny proces, bez toho, aby sme to začlenili do, konta, do, do globálneho kontextu, tak vlastne budeme stále mimo. E, áno, pani Merkelová sa snažila v Európe niečo preto spraviť, ako jediná v Európe e, vystúpila jednoznačne a samozrejme aj nejakú kritiku za to musí e, znášať, ale my by sme mali tiež v podobnom duchu vystupovať. E, a myslím si, že otázka migrácie by mala byť riešená e, formou voľby a nie povinnosti. My častokrát zabudáme, že migrantov máme milióny aj európskych migrantov predsa. To sú častokrát migranti, ktorí sú dobrovoľní migranti ale nevidíme ich, voláme ich e, inými slovami, sú to expati, sú to turisti, sú to ľudia, ktorí proste cestujú. My ich nevoláme migranti, ale tiež sú to ľudia, ktorí sú istým spôsobom migranti. A mali by sme teda naozaj e, konať svoje našimi hodnotami a chceme, aby ten summit bol úspešný, aby sme aj my prispeli k riešeniu tohto globálneho problému, ktorý E, sa týka v prvom rade rozvojových krajín. O tom hovoríme tiež veľmi málo. Viac ako 80 migrantov, ktorí utekajú pred e, či už vojnami alebo pred chudobou, sú v rozvojových krajinách, utekajú do rozvojových krajín, nie do Európy. A my to nedokážeme zvládať. A potom posledná vec, e, bola tu správa z výboru DROA, bola prijatá aj na výber, výbore AFED a bola to správa o migrácii a ľudských právach e, v tretích e, krajinách. To sa bude príjmať v septembri, myslím. A mm, to je tiež príležitosť, ako hovoriť o tom, e, aké výzvy sú v súvislosti s tým summitom. Máme k tomu pripravené nejaké návrhy a dúfam, že budeme schopní tiež v tomto duchu vystupovať naďalej. Wow. Sì, grazie Presidente, grazie. Ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem za prezentáciu a pani Nabuzajit. Ja by som vychádzal z predpokladu, že podľa mňa ten prístup, ktorý sme mali doposiaľ, teda uvažovať nad tým, že vyriešime problém, ktorý má globálny rozmer prostredníctvom rozhodnutí na úrovni jednotlivých členských štátov, to je úplne nekompatibilné. Členské štáty Európskej únie, respektíve štáty celého sveta, lebo je jasné, že v priebehu dejín Predovšetkým za posledné roky došlo k oveľa väčšej globalizácii sveta a migrácia je len dôsledkom tých ekonomických vzťahov, ktoré sa stále viacej prepájajú. Preto je normálne, že veľké zmeny, veľké hnutia kapitálu e, sú nasledované aj veľkými pohybmi a tokmi ľudí. Naša skúsenosť v Európskej únii a Európskom parlamente, parlamente nám jasne ukazuje, že táto, tento prístup nefunguje. E, parlament a komisia spravili niektoré pozitívne návrhy. My sme uvažovali o nejakom presídlení, ale videli sme, že to nefungovalo, alebo nejakej redistribúcii. E, videli sme, že, táto, že to narazilo nevôľu členských štátov, e, ktoré uvažujú e, v intenciách ďalších najbližších volieb a nejakým spôsobom neboli schopné prijať takýto prístup. Vidíme, že napriek tomu, že Taliansko sa vyznačuje solidárnym prístupom, každopádne je konfrontované obrovským počtom problémov v porovnaní s inými štátmi E, sa zdá, že logicky budú narastať tie toky a nebude to jednoduché. Ja by som chcel z praktického pohľadu požiadať o to, aby e, na tomto samite sa začalo hovoriť o konkrétnej zodpovednosti, ktorú budú brať jednotlivé členské štáty, ktoré viac ako iné spôsobujú takéto väčšie toky. E, také napríklad, ktoré spôsobujú vojny alebo takisto tých krajiny, z ktorých pochádzajú nadnárodné firmy a ktoré viacej vykoristujú takú a ktoré sú potom e, spúšťačmi takýchto e, utečeneckých kríz, aby sme nachádzali postupne tie opatrenia, ktoré, ktoré nám pomôžu riešiť ten demografický nárast, ktorý, ktorým sa vyznačujú mnohé oblasti sveta čo spôsobuje ešte väčšie a bude spôsobať väčšie toky utečencov v blízkej budúcnosti. To sú údaje, o ktorých vieme a ktoré musíme riešiť. Ja by som chcel vedieť konkrétne, ako to bude potom ďalej eh, zohľadňované. Um, Ďakujem, Georgios Epideus. Ďakujem. Chcel by som privítať eh, pani Abu Zaid a poďakovať jej za eh, informácie, ktoré nám eh, poskytla. Chcel by som zdôrazniť, že OSN a Európska únia sa snažia čeliť problému, ktorý má ale celosvetové dimenzie. A je zjavné, že sa nám to nedarí nedarí sa nám e, riešiť príčiny tohto problému a snažíme sa e, s tými dôsledkami e, bojovať, ako len vieme. Osobne mám veľké obavy a som veľmi skeptický, či sa nám to podarí. Toto je realita, túto realitu musíme akceptovať. Tieto nekontrolované migračné toky. Väčšina z nich nie e, e, sú legálne. E, toto predstavuje obrovské problémy v krajinách, do ktorých migranti prichádzajú, najmä v Taliansku a v Grécku. A Európa si tento problém uvedomuje je ehm, veľmi jednoduché e, zažiť to, ak idete na pár dní e, do týchto utečeneckých e, táborov. Hrozí nebezpečenstvo, že tieto dve krajiny sa stanú akýmsi veľkým utečeneckým e, táborom, kde e, títo zúfali ľudia budú žiť v neakceptovateľných e, podmienkach. Čiže musíme vyriešiť najprv tieto otázky. Pri všetkom rešpekte k našim kolegom, ten príklad spomenutý v súvislosti s Kosovom nie je ale reprezentatívnym prípadom. Tu sa vlastne podceňuje situácia ľudia, ktorí eh, eh, opustili Kosovo eh, po tom, čo boli stíhaní Miloševičovým režimom, ich nebolo toľko veľa ako sa objavuje ľudí v momentálnych migračných tokoch a tie kultúrne a politické toky nebol, rozdiely neboli také veľké v krajine, do ktorej prišli. Ďakujem pani predsednička. Pán Kurenc eh, už povedal veľa eh, toho, čo som chcel povedať aj ja. Mali by sme sa ešte eh, opýtať na niekoľko otázok v súvislosti so summitom OSN. Zaujímalo by ma, ako chcete v rámci UNO zaobchádzať s ľuďmi, ktorí majú na svedomí e, tieto príčiny, ktorí e, plundrujú tieto e, krajiny, zneužívajú svojich ľudí, vzdajú sa moci a nepodvolia sa demokratickej konfrontácii v svojich krajinách, tak ako sme zažili v Burundi, ako aktuálne zažívame s Alibongom, v Gabune alebo aj takíto ľudia ako eritrejský eh, prezident Verky, ktorý eh, každý deň vyženie zo svojej krajiny 5000 eh, ľudí, budú mať možnosť spolu rozhodovať o tom, ako budeme zaobchádzať s utečencami a s príčinami tohto problému. To je jedna vec. A ďalšia konkrétna vec. Keňanská vláda prijala uznesenie, že v novembri veľký utečenecký tábor teda má byť rozpustený. 350 tisíc utečencov tam žije je už dlhé roky, priam 10 ročia. OSN zatiaľ len verbálne kritizovala tento postup a chcem sa opýtať, čo prakticky podnikneme na to, aby sme týmto ľuďom mohli pomôcť. Ďakujem, Eli Schlein. Ďakujem, že ste medzi nás prišli, pani Abu Zaid. Vítam tam, eh, to, eh, že ste prišli a tiež eh, vítam podčiarknutie potreby, že potrebujeme globálne riešenie je to niečo, čo zdá sa vláda nerozumie. V USA bola som na samite v New Yorku a je potrebné preukázať politickú vôľu, ak teda nejaká je, aby sa tie princípy z dohovoru z 51. dodržiavali, pretože vidíme, že je porušovaný, ako sme videli aj v kome E, ľudia nemajú možnosť e, vykonávať svoje e, práva a nie sú príjmaní ľudsky v Európe je potrebné zdieľať zodpovednosť a to rovnocenejším spôsobom. A ja by som vás požiadala o viac informácií k tej časti politickej deklarácie. Spomínali ste, že 86 utečencov je v rozvojových krajinách a to ukazuje, aká tá situácia je e, v Európe. Milión 300 tisíc požiadalo o, o, o azyl. Šesť e, e, krajín e, sa s touto otázkou len chcelo vysporiadať, ale to nepredstavuje tú mieru zodpovednosti, ktorá by bola potrebná. Takže chceme, aby sa tu objavila globálna snaha, aby tieto otázky e, e, lokácie premiesňovania sa e, riešili. Spomenuli ste Kanada 20 tisíc presídlení v 4 mesiacoch v Európe za jeden rok, menej než 3 tisíc presídlení z tých, ktoré už bolo e, e, rozhodnuté. E, Nechcem, aby tí ľudia sa dostali do rúk kriminálnych živlov. A zdieľam názor kolegov, že musíme byť odvážnejší, aby sme sa snažili vykinožiť pôvod tohto problému. Eh, keď sme eh, hovorili, eh, keď sme pracovali na SDG vo výbore EDV, zhodli sme sa na tom, že ak by sa toto bolo vyriešilo, mm, že už by sme o migrácii nemuseli hovoriť. Takže musíme SDGs veľmi presne implementovať, pretože následne budú mať na úrovni OSN krajiny konkrétne kompetencie. Čiže Um, Anna Gomez. Very, glad to see you back. Um, veľmi pekné, že ste Karen opäť medzi nami v parlamente. Uh, a je dobré, že e, táto zodpovednosť je vo e, vašich e, rukách. Niektoré z našich členských štátov sa snažia robiť, čo len môžu. Zoberme si ako príklad Portugalsko 1700 ľudí sme prijeli do relokačnej schémy. Niektoré krajiny eh, eh, hovoria, eh, hovorili, že by aj viac prijali, ale len 700 ľudí prišlo, pretože táto schéma nefunguje z rôznych dôvodov, politických, byrokratických. Jednoducho to nefunguje a ide tam aj o veľmi špecifické e, e, prípady ako jazidov v Itomeni, kde e, sa snažili situáciu riešiť aj členovia parlamentu. A situácia je naozaj dramatická, ušetrím vás od detailov. Bola som tam, je to naozaj veľmi dramatické v e, Grécku. Teda nejde tam len o, o, o tie počty ľudí, ale o, o e, tú situáciu o, o ľudí, ktorí e, prechádzajú tým, čím prechádzajú v európskych krajinách, v Európskej únii. No bol bojkotovaný e, Schengen. Niektorí chcú e, stavať e, múry, aby zabranili ľuďom prichádzať, ale ľudia prichádzať stále budú s kolegami z, Afeku, z AFETu, e, ktorí sú v lavaleckom procese e, zakomponovaní. E, sme sa zhodli na tom, že ak neprídu dverami, prídu oknom. Tá ústredná otázka, ktorú musíme Európanom postúpiť, je, že je potrebné zabezpečiť bezpečné cesty príchodu. A je to jediná humánna cesta riešenia tejto situácie a je to jediná jediná bezpečná cesta, pokiaľ ide o zabezpečenie našej eh, istoty, pretože eh, tým prídu o obchody, eh, tie kriminálne živly prevádzači. Mm. Takže Eh, je to naozaj veľká morálna zodpovednosť. Dohovor o utečencoch OSN bol eh, eh, urobený s Európanmi. Európania na to tlačili a teraz tu tie niektoré európske krajiny majú takýto nehorázny prístup. Ten lavalecký prístup aj e, ten turecký deal nie sú ideálne. Mm. Niektoré z našich politík sa zasluhujú práve o to, aby e, e, migranti utekali. Viac než 400 tisíc ľudí ako Kristín eh, Veržia eh, spomínala, máme z európskych krajín a eh, nazývame ich expatmi, ale títo odišli do iných krajín len pre tie zlé politiky v domácich krajinách. Takže OSN by nemal byť skromný pri tom zdôraznení našej morálnej zodpovednosti v tejto situácii. Ďakujem pekne. Pani Abu Zaid, vidíte eh, tie vášne tu v parlamente eh, v tejto problematike. Eh, je to aj pocit frustrácie, že sme mali rôzne politické iniciatívy, jednu za druhou, ale teraz je na čase mať niečo, čo skutočne bude situáciu riešiť. Mm, my máme zodpovednosť nielen rada, komisia, my zastupujeme aj strany v našich krajinách, ktoré praktizujú realizujú v našich krajinách príslušné e, politiky. Je potrebný teda globálny prístup, ako bolo povedané, ale teraz vám dám e, slovo, nech sa páči. Môžete odpovedať na otázky. Uh, let me try to go through them to, uh, in, with some sort of logic. Takže začnem uh, chronologicky. Uh, Vítam e, komentáre e, Eleny z e, Myslím si, že je dobré si vypočuť tieto veci, ktoré tu boli dnes vznesené je potrebný e, dialog e, e, medzi vysielajúcimi, príjmajúcimi krajinami nielen za OSN, to je dobré. Dôraz na ľudské práva, to je veľmi dôležité. V správe sa nachádza stanovisko, že všetci utečenci si zaslúžia, aby boli pri nich dodržiavané ľudské práva, čiže rovnaké právne nástroje musia na nich platiť. V roku 2018 chceme začať s týmto procesom medzinárodné spoločenstvo a štáty. Chceme teda e, e, združiť a dúfame, že sa v tejto veci v nadchádzajúcich rokoch niečo e, urobí. E, tá otázka 193 krajín, e, ktoré e, sa zídu a podpíšu túto dohodu po komplikovaných negociáciách. Podarilo sa nám ale v poslednej minúte všetkých dať pod jednu, teda všetkých združiť. Je dôležité, aby ľudia E, nielen podpísali tieto e, e, záväzky, ale aby sa tieto záväzky potom aj zrealizovali po septembri. Pán Diaz de Mora, ten príklad, ktorý ste uviedli, sa mi páči. Je to malý príklad, ale je to zároveň príklad veľký. Väčši, väčšina z nás by boli migrantmi, keby sa to posudzovalo podľa našich starých rodičov. Takže máme solidaritu pre ostatných a musíme zdôrazňovať aj tie výhody pre hostujúci štát. Nesmieme pripustiť tú xenofóbiu médiu eh, aby ľudia eh, videli, že eh, migranti sú príspevkom pre spoločnosť, ak sa zapoja do spoločnosti, ak im môžete ponúknuť prácu, ak sa naučia váš jazyk, tak títo mm, utečenci vám pomôžu, hm, pomôžu vašej krajine, ak im umožníte prísť do vašej krajiny. Takže je dôležité, aby nielen takéto príklady boli uvádzané. Niektorí ľudia e, sa nikdy nestretli s e, migrantom, ale e, keď tak urobia, tak zistia, prečo je to človek taký ako ja, čiže často stačí aj ten jediný kontakt alebo niečo podobné ehm, musíme e, e, si stále e, uvedomovať. Nasledovná OSN to musí stále pripomínať v septembri aj inokedy. Mm, myslela som si, že je to jasné, že chceme zdieľať zodpovednosť ak máte zdieľanú zodpovednosť, a to je predmetom diskusii, že nie každý chce zdieľať diskusie, zodpovednosť, ale každý môže prispieť troškou. Ponúknete pracovné miesto, ponúknete nejaké štipendium, aj keď ste nejaká malá dedina, malý ostrov, môžete byť súčasťou tohto veľkého diela. Takže je dobré si to stále pripomínať. Nesmieme byť pokrytcami, nesmieme sa sústrediť na to, čo sa nedá urobiť, ale musíme sa zamyslieť nad tým, ako to e, urobiť. E, e, robiť to treba spoločne a to bude aj jeden zo sloganov konferencie. Robme veci spoločne a nie každý sám tak ako e, v e, spoločných e, rozvojových cieľoch. Keď sa budeme sústreďovať na to, čo je pred nami nebudeme len hovoriť o, o utečencoch, ale aj niečo pre nich robiť. Takže veľmi dôležité je práve toto tie e, dva e, globálne e, kontexty riadenie migrantov, aby sa zabezpečil ich riadne ich riadny príchod a bojovalo proti ilegálnej migrácii. Veľmi dôležité tiež sústrediť sa na príčiny tohto problému. Tohto problému pretože ak migrácia bude voľbou, ak to nebude, nevy, ak to nebude nevyhnutnosťou, ak budeme ako medzinárodná komunita pracovať na týchto príčinách migrácie práve v krajinách, kde je veľa konfliktov, budeme pracovať s tými ľuďmi, ktorí sú zodpovední za situáciu a keď ich nazveme pravým menom a urobíme ich domovy lepšími, aby tam mohli zostať, aby nemuseli utekať. To by bolo výborné. Čo sa tu spomínala, bola aj ľudská dôstojnosť. E, mali sme aj kampaň proti e, xenofóbii, e, bezpečnosť, dôstojnosť, rešpekt. To je niečo, čo si každý zaslúži vrátane migrantov. Takže tieto posolstva eh, si eh, beriem so eh, sebou. Ehm, sú aj pre vás veľmi významná. Dúfam, že sa nám podarí v septembri veci posunúť dopredu. Dúfam, že tam budete, že tam budú tie krajiny a posunieme veci dopredu aj mnohých z vás som e, e, stretla osobne a veľmi si vážim, čo e, v tejto veci robíte. Ďakujem pekne. Bueno, pues eh, para clausurar esta, este primer punto de la mañana. Ďakujem pekne. Takže to by bol eh, prvý bod, ktorý sme týmto uzavreli. Ďakujem pekne eh, aj sekretariátu. Eh, výboru AFED, teda aj nášho výboru a ďakujem, že sme mohli mať túto diskusiu e, dnes. Ďakujem vám pekne aj Karen a držíme vám palce, prajme vám veľa úspechov, veľa šťastia a určite aj e, e, prispiejete výrazným spôsobom vy k tomu, aby sme sa dopracovali ku globálnemu riadeniu migračných a utečenských tokov e, na svete alebo vo svete. A teraz prechádzame na ďalší bod. Ďakujem pekne.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

posadajte si a buďte trošku tichšie, aby sme e, mohli pokračovať v našom programe. Mali sme veľmi zaujímavú diskusiu s Karen Abuzaid a myslím, že teraz e, je správne dostať sa e, k tej práci, ktorú nás čaká, ktorá nás čaká ako Európsku úniu a týka sa dialogu a spolupráce s tretími krajinami v súvislosti s pohybom utečencov a migrantov. To tiež e, môže prispieť e, k tej globálnej snahe, o ktorej sme hovorili s pani Abu Zaid. A všetci máme podobný cieľ. Chceme, aby tá medzinárodná e, snaha naozaj prebiehala na globálnej úrovni. Počet utečencov a migrantov, ktorí prišli do Európskej únie za posledných pár rokov. To je jedna z hlavných e, víziev pre Európsku úniu a to aj na vnútornej, aj na vonkajšej úrovni, pretože sú tu e, ohrozené tie základné e, piliere Európskej únie, solidarita, jednota v rámci EÚ, v rámci členských štátov. A táto výzva, ktorá je dôsledkom faktorov, ktoré sú veľmi komplexné a ktoré sme pri mnohých e, príležitostiach e, analyzovali, táto výzva, ak sa nebude efektívne riešiť, tak môže naozaj podkopávať veľmi významným spôsobom základné piliere európskej spoločnosti a dokonca aj samotný rámec, ktorý sme my ako politické spoločenstvo vytvorili na to, aby sme obhajovali hodnoty, ktoré všetci zdieľame. Tie zdieľané hodnoty, keď sa o tom hovorí, možno, že by sme to mali trošku aj aktualizovať. pretože častokrát e, dochádza k spochybňovaniu týchto základných hodnot bez toho, bez toho aby na to politickí e, lídry primerane reagovali. Sú rôzne návrhy na stole, pokiaľ ide o migráciu, či už je to presidlovanie žiadateľov o azyl, či už je to e, dublinské nariadenie, boli tu rôzne kroky, ktoré aj z hľadiska externej politiky nastali. Niektoré veci súvisia s internými, vnútornými politikami, iné skôr s externou politikou. Myslím, že takým e, inovatívnym spôsobom sa k tejto otázke e, pristupuje práve v tejto externej oblasti a je to naozaj potrebné, pokiaľ hovoríme o spoluprácu e, s krajinami pôvodu týchto migrantov a utečencov. Táto spolupráca je naozaj veľmi základným prvkom tejto novej agendy. A tento pohľad Európska únia obhajuje a myslím si, že v rámci novej konverzácie s tretimi krajinami môžeme riešiť aspoň časť tohto problému. Sú rôzne samity, ktoré v roku 2015 prebehli, potom boli tu ďalšie kroky v rámci dohôd s tretimi štátmi. To sú veci, ktoré dnes nás vlastne privádzajú k tejto diskusii, predstavujú kontext tejto diskusie a budeme tu mať e, debatu s osobami, ktoré sú zodpovedné za všetky tieto dialógy, nové dialógy a oni nám v Európskom parlamente e, povedia, aký je stav, aká je situácia a tie e, výbory, ktoré e, to majú zodpovednosť, teda výbor AFET e, a ďalšie, našou úlohou je vlastne overiť si, ako tie veci fungujú a tiež vykonávať tú kontrolu, pokiaľ ide o fondy, ktoré sa využívajú na tieto aktivity. Takže vítam tu Krist Tiana Danielsona, ktorý je generálnym riaditeľom pre susedstvo DG NIR Európskej komisie, potom Christian Leffler, ktorý je generálny tajomník za otázky pre otázky globálne a potom kolega Serano, eh, predseda SCA pre zahraničnú politiku a reagovanie na krízu. Takže to sú kolegovia, ktorí všetci sa venujú v rámci svojej eh, pozície týmto témam e, z takého dlhodobejšieho hľadiska e, prevencie konfliktov alebo pred, e, predpovedanie povedzme tých konfliktov taký globálnejší pohľad na tieto migračné témy. Najprv vystúpi pán Leffler, ten má potom iné povinnosti, takže najprv vystúpi on a potom vystúpia ďalší kolegovia. Nech sa páči, pán Leffler. Gracias, señora presidenta. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za túto príležitosť viesť túto výmenu názorov o situácii v rámci nášho úsilia v politike riadenia vonkajšej migrácie. Som rád, že tak môžeme e, robiť aj v kontexte výmeny, ktorá prebehla s pani Buzajt. A Buzajt, pokiaľ ide o dôležitú prácu, ktorá sa deje na poli OSN a príprave samitu OSN o migračných tokoch, ktorý sa udeje o niekoľko týždňov. A ja by som rád, ak mi dovolíte, vzdal hold, ocenil dôležitú prácu a to extrémne úsilie, ktoré robí Karina Buzajt spolu s kolegami za posledné mesiace, keď pripravuje tento summit, ktorý bude mimoriadne dôležitou príležitosťou pre EÚ, v rámci ktorej bude môcť zasadiť eh, svoje úsilie do širšieho globálneho kontextu. Migrácia. Niekedy ľudia hovoria o tej situácii v oblasti migrácie ako novej norme, ako novom normálnom stave. Ja nesúhlasím, to je vec stará, vec stará, to sme už poznali. Migrácia je súčasťou medzinárodnej reality a takisto európskej reality celé 10 ročia, ak nie storočia. Ide o tie trendy, s ktorými sa musíme vysporiadať. Je tam veľa pozitívnych faktorov, veľa víziev, Problémom sa migrácia stáva, keď dochádza k veľkým, neočakávaným a neregulovaným, neriadeným tokom typu, ktoré sme zažili za posledný rok, viac menej okolo pobreží a hranice Európy. To je vec, ktorá sa nedá vyriešiť zo dňa na deň za týždeň alebo za mesiac a je to vybavené, to je niečo, čo musíte riadiť dlhodobo spolu s partnermi po celom svete. S krajinami, ktoré z rôznych dôvodov sú vyhľadávanými cieľmi migrácie. Pardon, sú zdrojmi migrácie, pretože sú tam nejaké konflikty, sú tam spoločensko-hospodárske ťažkosti z dôvodov klimatických zmien tie dôvody môžu byť rôzne. Potom krajiny tranzitu a rôzne hostiteľské krajiny, ktoré sa takisto zapájajú do tej celkovej snahy. My sme sa dozvedeli, no, zistili sme za posledný rok, že musíme nastaviť široké globálne odozvy reakcie, ktoré budú jasne zakotvené e, v politike vonkajších vzťahov EÚ, pričom budeme sa opierať o všetky tie e, nástroje, ktoré máme k dispozícii a ktoré budú podporované interne aj členskými štátmi, aj e, zamestnancami ľuďmi v rámci e, útvarov komisie, hlavne v rámci generálneho riaditeľstva HOM. Je to niečo, čo sa nám podarí úspešne riešiť, len ak budeme pracovať, spolupracovať s partnermi, s krajinami pôvodu, s krajinami tranzitu, hostiteľskými krajinami a medzinárodnými organizáciami. To je ten kontext e, oznámenia, ktoré e, bolo predložené komisiou pred letnou prestávkou o novom prístupe k rámcovému partnerstvu alebo novom rámcovom prístupu k partnerstvu, aby došlo k zlepšeniu tej reakcie a odozvy, ktorú dokáže poskytovať EÚ k mnohým aspektom migrácie, ktorú musíme riešiť. Navrhujeme a načrtávame široko koncipované, krátko ako aj dlhodobé opatrenia s využitím celej sady nástrojov, ktorú nám poskytuje Lisabonská zmluva. To znamená, celý to instrumentárium komisie inštitúcií e SVČ, ale zároveň aj e, využívajúc kapacity, kompetencie zohľadňujúc obavy na skúsenosti členských štátov. Musí to byť spoločná firma, spoločný tak povedať podnik medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi, ako to musí byť aj tak povedať joint venture medzi EÚ a partnerskými krajinami pri napredovaní tejto agendy. Takisto máme v záujme vidieť tam silnejšiu úlohu v rámci dlhodobých odoziev pre súkromný sektor, formou verejno-súkromných partnerstiev alebo podporením angažovania sa súkromného sektoru, hlavne pokiaľ ide o investičnú stránku pri socio- sociálno-hospodárskom raste a tvorbe pracovných miest. V tomto duchu, ako viete, e, dva týždne od dnes komisia predloží konkrétnejšie návrhy ohľadom tzv. EAP, EIP, teda tzv. E, externý investičný plán, ktorý má doplňať iné nástroje a zdroje, ktoré už máme k dispozícii. Pri napredovaní tohto nového prístupu sme identifikovali 5 prioritných krajín Etiópia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal – Samozrejme sú aj iné prioritné krajiny, iné veľmi ťažké situácie, z ktorých plynú veľké pohyby utečencov. Hlavne mám na mysli občianskú vojnu v Sýrii a takisto toky eh, v rámci Libanonu, Jordánska, Turecka a iných krajín, ale to nechám na kolegu Kristina Danielsona a ja sa budem sústrediť na prístup formou partnerstva, rámcového partnerstva, ktorý rieši v zásade tie štruktúralne záležitosti, ktoré sa týkajú migrácie zo subsárskej Afriky. Ak to ale bude úspešné, tak to rozšírime a budeme to aplikovať aj na iné krajiny, ktoré spôsobujú takýto problém. Iné prioritné krajiny, možno si spomínate, na jeseň minulého roku Európska rada identifikovala 40 prioritných krajín, tie, ktoré som spomínal a mnohé ďalšie, E, vrátanie Jordánska, Libanonu, Turecka, ale takisto Afganistan, Pakistan, Bangladeš a tak ďalej. Prístup, ktorý je tu stanovený a spôsob, ako my teraz konáme voči týmto piatim prioritným krajinám, vychádza do veľkej miery z dialogu, tak aby sme dokázali e, vytvoriť partnerstva, ktoré sa viažú špecificky tým krajinám a ktoré reagujú aj na e, osobitné situácie v tej, e, tej krajine. Nie je to nejaký štandardný model alebo nejaké riešenie, ktoré pokrýva všetky krajiny. Keď sa pozrieme e, na tú krajinu, teda na Senegal, konkrétne až po ten západný roh a teda celú tú západnú, západné pobrežie Afriky, tak je to tam, je tam veľký rozdiel. Etiópia hostí 800 tisíc utečencov, takisto je veľmi dôležitou tranzitnou krajinou. Nigérie v princípe tranzitnou krajinou, Mali, tak krajina pôvodu ako aj tranzitu. Nigéria, krajina pôvodu, Senegal je zmesou týchto rozdielných aspektov. Čiže v rámci každej krajiny sa musíme pozrieť na to, ako najlepšie riešiť tieto osobitné problémy, ktoré spôsobujú tie výzvy, ktorým potom čelíme. Či je to výzva, ktorá sa týka odchodu z krajiny alebo od, výzva tranzitu. Jedine, ako sa to dá spraviť, je v úzkej spolupráci v súčinnosti s úradmi dotknutej krajine. Také úvodné dialógy, úvodné stretnutia s týmito krajinami už začínajú viesť k tomu, čo považujeme za pozitívnu dynamiku, pozitívny vývoj z pohľadu tak krátko, ako aj dlhodobých aktivít a opatrení. V Nigérii sme sa dohodli, že e, spustíme opäť rokovania o readmisných dohodách. O to nás už žiadali dlhú dobu členské štáty. Zároveň tá praktická spolupráca medzi orgánmi v Nigérii a medzi orgánmi Európskej únie, menovite Frontex a niektorými kľúčovými členskými štátmi sa zintenzívňuje. Na budúci týždeň sa uskutočnia stretnutia, kde sa budú konkrétne zaoberať e, ďalšou možnou spoluprácou. Vláda Nigeru výrazným spôsobom zintenzívnila opatrenia proti prevádzačom, proti sieťam prevádzačov ľudí, pričom e, zadržiava, alebo teda zatkla mnohých takýchto prevádzačov a zabavila ich vozidla. Po takýchto krokoch e, teraz dochádza k poklesu prevázaných ľudí cez Niger a takisto sme boli svetkami zvýšenia počtu dobrovoľne sa vracajúcich cez, respektíve do Nigeru, cez tie krajiny pôvodu. Takisto so Senegalom pokračuje dobre spolupráca, vrátanie zlepšenia ich dvoch takých pracovných dohôd s Frontexom a spustenia viacerých projektov, ktoré majú slúžiť tvorbe pracovných miest pre mladých v krajine, ale ktoré majú zároveň zľahčiť opätovnú integráciu migrantov, ktorí sa vracajú, tak aby sme im umožnili opäť nájsť miesta v svojich komunitách pôvodu. Prvých 40 miliónov v rámci projektu bolo vyčlenených a veríme, že toto môže viesť k tvorbe až 5000 pracovných miest ako taký prvý krok týmto smerom. Takisto pracujeme aj s vládou v Etiópii, aby sme zlepšili ich kapacity, pokiaľ ide o zvládanie, riadenie hraníc a migrácie. Oni sú tým hlavným príjemcom eh, prostriedkov v rámci toho afrického rohu na zvládanie alebo na lepšie riadenie hraníc a migrácie. Dúfame, že to posilní eh, dôveru a to dobudovanie tejto dôvery medzi vzájomnými orňami e, takisto napomôže situácii na poli návratov a readmisie. V tomto ohľade sme dostali isté pozitívne signály zo strany úradov alebo orgánov a tešíme sa na prvé konkrétne výsledky. Nakoniec Mali e, pracujeme s úradmi tak, aby sme podporili bezpečné a udržateľné návraty, pričom úzko spolupracujeme aj s medzinárodnou organizáciou pre migráciu, a takisto chceme posilniť bezpečnosť a riadenie hraníc naprieč Sahelom. Myslím, že toho sa dotkne aj Pedro Serrano podrobnejšie, keď sa pozrieme na podporu, ktorú dávame krajinám G5 v rámci Sahelu. Z širšieho pohľadu a záverom chcem povedať, že sme sa pozerali viac na aktivity dlhodobého charakteru úsilie teda dlhodobého charakteru a predovšetkým vyčlenením financí v rámci trastového fondu, alebo teda núzového fondu EÚ, Západná Afrika, ktorý sa ukázal byť veľmi nápomocným pre podporu partnerov nad rámec tých piatich, ktoré som, piatich, ktoré som spomínal, pričom najskôr určujeme tie potreby a potom rýchle prechádzame k zadefinovaniu vhodných reakcii na ich potreby. Dodnes už takmer 930 miliónov eur bolo vyčlenených, zaviazaných e, v rámci tých 16 partnerských krajín v, procese, v valeckom procese. 360 miliónov v e, rohu, 560 e, okolo jazera Čad, alebo a pre Severnú Afriku skromných 30 miliónov. Ako viete, navýšenie toho trastového fondu o ďalších 500 miliónov v tejto chvíli prebieha. Prostredníctvom tohto fondu sme takisto pripravení na žiadosť e, viacerých krajín, predovšetkým v oblasti západnej Afriky, pristúpiť k tvorbe e, vývoju biometrických databáz v ich krajinách a vrátane plnohodnotného kompletného registra biometrických údajov v ich krajinách to siaha výrazne nad rámec otázok migrácia. a Je to mimoriadne dôležitý nástroj pre socioekonomický a skutku aj politický e, rozvoj, pretože je možné to využiť na zvýšenie transparentnosti vo volebných procesoch. Dá sa tým riadiť prístup k vzdelávaniu, k zdravotníctvu, k zamestnanosti, k ochrane pracovných miest a tak ďalej. To teda vnímame ako dôležitú investíciu pri tvorbe a pri zľahčovaní sociálno-ekonomických a politických rámcov pre ďalší rozvoj. Na záver by som rád zdôraznil dôležitosť podpory, e, ktorý by mohol ten e, skôr zmienovaný Európsky investičný program e, poskytnúť v rámci tých partnerstiev tým, že zapojí súkromných partnerov, že zapojí súkromný sektor, že bude mať oveľa väčší efekt znásobenia a že bude generovať hospodárskú ekonomickú aktivitu, ktorá povedie, ako dúfame, k spoločenskému pokroku, k tvorbe pracovných miest a k všeobecnej konsolidácii spoločensko-ekonomickej v rámci tých partnerských krajín. My dúfame, že na samite OSN v New Yorku, ako aj na tom paralelne sa konajúcom podujatí v Spojených štátoch, ktoré sa viac bude sústrediť na migráciu, budeme môcť poukázať na to, čo robí Európa, že budeme môcť počiarknúť zdieľanú zodpovednosť so všetkými partnermi po celom svete a že sa nám podarí nabádať k tomu kolektívnemu stotožneniu sa s tou agendou, ktorú spomínala aj pani Zaid, Abu Zaid počas ďalších dvoch rokov, tak aby vyústili do globálnych dohôd, tak o utečencoch ako aj migrácii. Vítame pozitívny výsledok konzultácií v New Yorku, že došlo k dohode o texte politického vyhlásenia pred tým summitom. To je významný, významný výdobytok. A to bude základ smerom k globálnym riešeniam v nadchádzajúcom období. Ďakujem pekne. Eh, eh. Ďakujem pekne, pán Leffler. Ďakujem za vašu snahu, za vaše aktivity. Ďalej, pán Lenilson. Uh, ďakujem, uh, pán predseda, ďakujem, že mám príležitosť prihovoriť sa uh, k vášmu výboru podporu, pokiaľ ide o naše aktivity. Eh, ja som zodpovedný za eh, krajiny eh, susedstva, tie krajiny, ktoré Kristian spomínal na druhej strane Stredozemného mora, Sýria, samozrejme Turecko, samozrejme tiež Západný Balkán. Takže Začnem tým, že poviem niekoľko slov k tomu, kde sa nachádzame, pokiaľ ide o problematiku utečencov z Sýrie, o túto stratégiu a potom prejdem ďalšími krajinami, s ktorými spolupracujeme a potom poviem niekoľko slov k tomu, čo robíme v eh, súvislosti s krajinami, ktoré nie sú priamo dotknuté krízou v Sýrii, ale eh, tiež eh, sa ich dotýka otázka utečenectva, migrácie. To, čo povedal Kristian o tej otázke, že sa musíme na tento problém pozrieť zo širšej perspektívy. To je veľmi dôležité tie politické východiska, ktoré boli v ostatných rokoch e, dohodnuté, sú e, dôležité, čiže v rámci e, teda tohto rámca pracujeme. Pokiaľ ide o Sýriu, prvé, čo vám napadne Sýria samotná. Často zabúdame, že v Sýrii eh, viac než 5 miliónov ľudí je interne bez eh, domova mm, E, takže e, keď e, sa pozrieme na to, čo môžeme urobiť, zistíme najprv, čo môžeme urobiť priamo tam. Je to komplikované, ale chceme zdvojnásobiť naše snahy v Sýrii v nadchádzajúcom roku v celej Sýrii. Bude to výzva, aby to nebolo nejako politicky zneužité Mm, aby to bolo v súlade s e, politikami, ktoré Európska únia v tomto smere e, e, sleduje. Bude to podpora vo výške 40 až 80 miliónov eur. Tiež sa snažíme riešiť krajiny, ktoré sú susednými a ktoré sú pod dopadom tejto krízy Libanon, Turecko. A v tejto súvislosti je náš prístup taký, že sa snažíme zabezpečiť ochranu, a humanitárnu ochranu tým, e, ktorí ju potrebujú. E, Chceme, aby e, utečenci žili dôstojným životom a preto je potrebné prísť s trvalejšími riešeniami a treba riešiť aj prijímacie komunity. Ak to nevyriešime, nebudeme úspešní. Konkrétne to znamená, pokiaľ ide o Jordánsko a Libanon, že e, pôsobíme v rámci výsledkov londýnskej konferencie z februára čo sa týka Jordánska, e, pôsobím e, na tom, aby e, teda sa stanovili dohodnuté priority 750 eh, miliónová pomoc eh, bola dohodnutá. To by malo na pomoc štruktúrálnym reformám v Jordánsku, ale tiež sa eh, snažíme podporovať sírskych u utečencov v eh, Jordánsku. Je tam eh, toho času okolo 650 tisíc registrovaných utečencov, ale pravdepodobne ich je eh, viac. Tento kompakt je veľmi užitočný nástroj, ako už povedal Kristian. Je dôležité, aby to bolo diskutované s tými krajinami, pretože to zahrňa aj ich záväzky, záväzky týchto krajín. Tie majú dočinenia napríklad s poskytovaním zdravotnej pomoci, ale tiež zabezpečením zamestania, čo prispieje k ľudskej dôstojnosti. A e, my e, tvoríme e, európske trhy, čo bude znamenať možnosť vytvorenia väčšieho počtu pracovných miest a bude to znamenať Eh, že eh, v podstate eh, to pomôže sírským utečencom pokiaľ ide o Libanon, nachádzame sa v procese negociácií e, e, podobnej e, dohody. Ešte nebola uzavretá, ale verím, že v blízkej budúcnosti s našimi libanonskými partnermi túto dohodu uzavrieme. Libanon sa nachádza v situácii, kde, kedy v Libanone žije 20 všetkých utečencov zo Sýrie. Rámec našej e, spolupráce je, sú, sú dohody z novembra a z marca. Čo sme, teda sú to vlastne odpovede e, na to, čo sme, e, čo sme boli svetkami v minulom roku. Aké sú naše ciele? Nechceme, aby ďalej ľudia umierali v Egejskom mori situácia e, prevádzačov, teda ten ich e, obchodný model by e, mal byť prerušený a mali by sme sa snažiť zabezpečiť legálnu možnosť sírským utečencom prísť do Európy. Tá dohoda sa dodržuje. Do, Ehm, videli sme pokles ľudí eh, z Turecka do Grécka, aj eh, menej mŕtvych eh, v Egejskom mori. V apríli 10 tisíce mŕtvych, ale v máji a v júni tam nikto neumrel. A vidím, že toky utečencov, um, migrantov cez Egejské um, more, ktoré sa uberajú na túto nebezpečnú cestu, sa stabilizovali um, na únosnú úroveň. Trošku v auguste to narastlo, ale predsa len je to menej než ten priemer, keď uh, uh, to celé začalo. Uh, sú potrebné e, ďalšie e, záväzky. Musíme sa ďalej snažiť. E, v Turecku som bol minulý týždeň, pán komisár Avramopoulos je dnes v Turecku a jasné posolstvo z Turecka je, že svoje záväzky dodržia a ten záväzok bol, že sa bude riešiť problematika s prevádzačmi, že pokiaľ ide o situáciu v Turecku, sa budú e, snažiť otvoriť trh práce pre utečencov. A my e, na našej strane zabezpečíme, že dodržíme naše e, záväzky, budeme pracovať na tomto nástroji, na tých 3 miliardách pre eh, sírskych utečencov, eh, pre tých 2,7 miliónov sírskych utečencov, ktorí sa nachádzajú v eh, Turecku. Už sa nám podarilo alokovať 2,3 miliard z tých troch prisľubených miliard a 300 miliónov sme už nakontraktovali a 180 už bolo prerozdelených. Zameriavame sa najmä na riešenie zdravotnej situácie, na zlepšenie podmienok rok eh, pre utečencov v Turecku. Pokiaľ ide o západný Balkán, tam sme sa eh, sústredili eh, najmä na pomoc pre tieto krajiny, aby zvládli riadenie migračných kríz. Veľa vecí sa urobilo. Snažíme sa pomôcť im vytvoriť potrebné štruktúry, administratívne štruktúry. A to im pomôže potom aj následne v procese prístupovom. Pokiaľ ide o krajiny na druhej strane Stredozemného mora, tam sa sústredujeme najmä na Líbiu a Tunisko. Líbia to je veľká výzva a dôvody sú e, zjavné e, e, tam e, na druhej e, strane e, skutočného partnera nemáme, takže spolupracujeme s mimovládnymi a humanitárnymi organizáciami. 30 miliónová pomoc bola poskytnutá Libii na zmiernenie utečeneckej krízy. Zameriavame sa na priamu pomoc týmto ľuďom ale tiež sa e, e, snažíme e, pozrieť sa na to, aby sme mohli umožniť ľuďom, ktorí sa chcú vrátiť späť do svojej krajiny, aby tak mohli urobiť Takže pozrieme sa na to, ako toto môžeme e, rozšíriť. Pokiaľ ide o Tunisko, snažíme sa o, o, o vytváranie príslušných e, kapacít a, a spolu s e, SVČ budeme, vydáme o tom aj komuniké v nadchádzajúcich týždňoch, kde to bude popísané, čo sa v tejto veci hodla urobiť. Pokiaľ ide o, o finančnú, obvyklú finančnú pomoc pre tieto krajiny, Máme špecifický e, nástroj e, pre e, Turecko a tiež postupuje, tiež existuje trastový fond a tiež fond pre Afriku, ktorý spomínal už Kristian. Je potrebné spojiť sa, aby sme boli natoľko efektívni, ako je len možné. Takže toľko zatiaľ z mojej strany, pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pán ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem, teším, že tu dnes môžem byť a budem hovoriť po anglicky. Obmedzím sa na to, ako CSDP e, misie môžu prispieť k úspechom Európskej únie pri pomoci krajinám, ktoré boli zasiahnuté obrovskými migračnými tokmi. Ale je zjavné, že to je len jeden ďalší e, prvok. Obaja Kristianovia, Danielsen aj e, Lefler už prezentovali nástroje, ktoré máme a toto je vlastne len ako doplnok a nemožno naň nahliadať o oddelenie. Sú tu dva spôsoby, ako CSDP prispieva snažíme sa pomáhať pri otázkach týkajúcich sa hraníc, respektíve e, vývoj e, e, hraničných procesov o týchto, mm, v týchto krajinách, respektíve snažíme sa zabrániť prevádzačstvu. Tu v tejto oblasti máme e, jednu špecifickú e, operáciu, e, misiu Sofia. Viete, že je to námorná operácia v centrálnom stredomori. A e, tiež e, tu máme misiu e, tvorby EU, teda misiu v Nigérii, kde pomáhame pri budovaní príslušných kapacít. Väčšina z našich misií sa snaží riešiť alebo vyhnúť sa konfliktom alebo pomôcť, aby ľudia nemuseli eh, utekať. Ale eh, snažíme sa tiež eh, v mnohých našich misiách riešiť otázky bezpečnostné, posilnená a policajná spolupráca, vojenská spolupráca, aby sa teda situácia v krajine stabilizovala a prostredníctvom toho, týchto misií pomáhame aj v zabezpečení lepšie, lepšej správy a riadenia v tomto obrovskom e, e, regióne, v sahelskom e, regióne. To mm, má teda tiež veľmi dôležitý dopad pri riešení tejto problematiky. Ako všetci vieme, sú tu dve hlavné cesty migračné do Európy. Východné stredozemie a centrálne stredozemie Christian Danielson o tom hovoril, teda o čo robíme e, na východe stredozemného mora. E, máme tam aj e, operáciu Frontexu, operáciu Poseidon, podporovanú aj e, zo strany NETO, ale nie je tam e, zahrnuté cez e, DP. Je to len komplementárne, už to Daniel spomínal, je to v rámci dohovoru z Tureckom, ale nie je tam cez DP. Pokiaľ ide o balkánsku cestu, takú vedľajšiu cestu, ako ju môžeme nazvať, tam máme veľmi dôležitú operáciu v Kosove. Um, ohľadne e, úlohy e, A Pomáhame kosovským orgánom pri vytváraní e, dobrého systému riadenia ich hraníc, pri vytvorení integrovaného systému riadenia hraničných prechodov čo e, robíme prostredníctvom CSDP a čo má dopad na migračné cesty. E, to je e, najmä to, čo robíme v rámci migračnej cesty cez centrál na stredozemie to sú ľudia, ktorí zo subsárskej Afriky prichádzajú cez Líbiu do Európy. Je samozrejme, že e, e, vo všetkých našich operáciách, e, operácií Sofia alebo v ďalších úzko spolupracujeme s ostatnými nástrojmi a inštitúciami. Máme tam v rámci Sofie riadeci výbor, tam je aj účastný Frontex a ďalšie subjekty. Eh, neviem, prečo sme tu takto oddelení za vrch Tom, s Kristianom, eh, pretože inak veľmi úzko spolupracujeme. A, a samozrejme spolupracujeme aj s našimi medzinárodnými eh, partnermi UNHCR, IOM. Rešpektujeme vo všetkých našich operáciách ľudské práva a pokiaľ ide o migráciu, chceme e, zabezpečiť, e, aby e, migranti, ktorí sú teda obeťmi týchto veľmi komplikovaných okolností, aby mohli žiť v tých najlepších možných podmienkach a v tejto súvislosti UNHCR je veľmi dôležité. Pokiaľ ide o Líbiu, hlavný tranzitný bod, tam máme operáciu Sofia. Ide tam najmä o to prerušiť ten obchodný model prevádzačom ľudí e, v stredozemi. Tam teda sa e, veľmi dôležité veci e, urobili, ale ešte stále sme len mimo teritoriálnych líbyských vôd. Každopádne takmer 100 podozrivých z pášovania ľudí bolo zadržených, lode boli zničené a doteraz okolo 22 tisíc ľudí bolo zachránených a mm, ak si spomínate, e, rada e, keď e, začala operáciu Sofia, išlo tam najmä o záchranu životov. A, ďalšie úlohy tam boli k tej operácii Sofia Ridane. Jedna sa týka najmä e, e, pomoci libyskej pohraničnej e, stráži stabilizácii situácie v, na libyskom pobreží, čo je veľmi dôležité pri kontrole migračných tokov. Je to dôležitý krok v pred mnohé e, úmrtia, ku ktorým tento rok došlo. E, bolo to práve teda e, v rámci teritoriálnych líbyských vôd a ak by bola tam funkčná brežná stráž, bolo by to veľmi dobre aj z ANSMIR a UNHCR a IOM veľmi úzko spolupracujeme pri riešení tejto problematiky. V Líbii sme začali s eh, misiou pomoci eh, na hraniciach. Eh, pomáhame len pri riadení hraníc, ale aj pri vypracovávaní policajných štruktúr a justičných, čiže v podstate je to akási štátotvorná misia. Tu tiež spolupracujeme s libyskými orgánmi, s libyskou vládou, čo je veľmi zaujímavé správe, najmä pokiaľ ide o riešenie hraníc na e, juhu e, e, Líbie. Chceme vypracovať akýsi administratívny rámec, ktorý by umožnil Líbičanom kontrolovať svoje hranice. Takže na toto sa zameriavajú v tomto štádiu naše snahy, ale samozrejme je to komplikované. E, takže e, sme e, v kontakte s libyskými orgánmi a tiež s odbormi komisie, za UNHCR, za OSN aj v rámci koordinácie SMILu sa koordinujú tieto medzinárodné snahy v Líbii. Ďalšia oblasť, kde veľmi aktívne pôsobíme, je Sahelsk veľká oblasť, to je kritická oblasť, pokiaľ ide o migračné toky, ktoré smerujú do Európy. Máme v tomto regióne tri misie. Jednu v Nigerii, tá má špecifický mandát, e, týka sa vytvorenia policajných e, zložiek, ale tiež e, riadenia hraníc. E, Antena v Agadeži, to je jedna z hlavných e, ciest, ktorou e, ľudia z západnej Afriky prichádzajú do Líbie. Myslím, Kristian, ty si to spomínal, keď si hovoril o, o, o tej väčšej aktivite nigerských orgánov, eh, eh, aby riešili problematiku transferu cez Agadež. Eh, čiže toto je tam naozaj veľmi stimulačný prvok. A potom e, máme dve misie e, v Mali, ktoré sa snažia prispieť k stabilizácii krajiny, čo je tiež e, kľúčový faktor na kontrolu týchto obrovských oblastí. Jedna misia sa sústreďuje na policajné zložky, na pohraničné a tiež terénujeme, školíme mm, na armádu za podpory tiež OSN sa to celé deje. A teraz e, e, sa snažíme pozrieť na to, ako využiť tieto tri e, misie, ktoré pokrývajú veľkú oblasť sahelskej, teda sahelskú oblasť chceme podporovať aj Mauretániu, Burkinu, Faso a Čad. Čiže toto sa snažíme práve implementovať, bude to v jednotlivých fázach postupovať. Začneme tým, že sa tam styčný dôstojník e, umiestni e, teda nejde len o riešenie e, migrácie, ale ide o celú problematiku v sálskej oblasti, riešenie terorizmu a tak ďalej. Ospravedlňujeme sa, že Mm, hovorím tak dlho. Africký roh, e, to je tiež veľmi e, dôležitá oblasť, ktoré prichádzajú migranti e, touto centrálnou stredozemnou cestou. Čiže tiež tu pracujem v rozhodnicom CZDP a dúfame, že to bude mať aj dopad. Prepačte, že som možno hovoril trochu druho. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem všetkým trom vystupujúcim za tieto informácie, ale teraz tu máme časový problém, veľmi vážny časový problém. Musíme toto všetko postihať. 11 sa hlasíte a musíme skončiť o pol. A ešte oni musia s ním na tie otázky aj zodpovedať. Takže ja napríklad moju otázku ani nakoniec e, nepoložím, aby som vám dala taký pozitívny príklad. A každý máte minútu a pol na vašu otázku a naozaj to budeme e, dodržovať, to časové obmedzenie ale najprv pani Linda McEwen a potom kolega Diaz Demera. Nech sa páči. 1,5 minúty. Hodinky nemám, čiže bude to také pocitové. A vlastne mám. Ďakujem pekne za tie informácie od našich eh, hostí. Máme záujem, pokiaľ ide o tie misie najmä v Afrike. A mám konkrétnu otázku pre pána Danielsona. Vzdelávanie detí v Libanone, v Jordánsku. Máme nejaké kontakty s mimovládkami v týchto krajinách, ktoré pôsobia. Situácia je náročná, je tam veľmi veľa utečencov, ale počuli sme, že najmä v Libanone je veľký problém, pokiaľ ide o to, že deti tam nechodia do školy. Keď sme navštívili utečencov. Videli sme, že naozaj, keď tam nie je školstvo, keď nie je vzdelávanie, tak ľudia práve kvôli tomuto chcú odísť z tej krajiny. Dnes je 1. septembra. Deti sa vracajú do škôl všade v Európe, aj nakoniec inde vo svete. Ako to dnes vyzerá v tejto otázke v Libanone a v Jordánsku a v Turecku? Ďakujem. Pán Diaz Demera. Ďakujem. Ja budem ešte stručnejší. Mám pripravených 10 otázok, ale nespýtam sa ani jednu z tých desiatich. Tak iba chcem povedať, že chcem povedať pánovi Danielsonovi, aby sa ešte bližšie vyjadril, pokiaľ ide o tú vitalitu v, v úvodzovkách tej dohody s Tureckom, nakoľko je dlhodobo vitálna. Pán pancerník, sa páči, 1,5 minúty. Chcelo by to viac času? Chcem len povedať, že veľakrát, keď počúvam takéto naše diskusie, vždy mám dojem, že v tých najlepších prípadoch, v tých lepších prípadoch e, Európska únia nedokáže v princípe e, pochopiť to, čo robí jedna ruka, to, čo robí druhá ruka. Lebo sú tu niektoré paradoxy v rámci tejto diskusie. Ja chápem, že v rámci tých obmedzených zdrojov, ktoré máme, by bolo možné nájsť aj nejaké špecifické nástroje, ktoré by, do, ktoré by dokázali čeliť migračnému javu. Ale myslím si, že tu vznikajú dve otázky. Prvá je, my veľmi dobre vieme, že téma je dlhodobého charakteru a že týka sa špecifických e, dôvodov alebo príčin, ale neriešime to potom takto adresne. Druhá téma, a tu možno by sme možno mohli zapojiť do diskusie aj komisárov, že ťažko sa vám odpovedá. Na jednej strane Európska únia chce viac spolupráce tretich krajín v rámci riadenia migrácie pri obmedzených zdrojoch. Na druhej strane my, nie niekto iný, diktujeme podpis dohôd o partnerstve, ekonomickom partnerstve, tak aby sme zastavili nejakú krízu hospodárskú, aby sme dokázali takýmto spôsobom napomôcť migračnému zamedzeniu migračných tokov. Je nevyhnutné toto zohľadniť. My sme tu a tvárime sa, že to všetko vyriešime, alebo že to nejak pôjde takýmto spôsobom, ale tú, tú, túto, toto pokrytiestvo sa nedá úplne eh, akceptovať, ktoré často máme a zažívame. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán Gerens. Chcem poďakovať pani Lafletovi, Seralovi a Janisonovi za to, že popísali to, čo robí SVČ a komisia. Robíte, čo sa dá tým, že riešite tie symptómy, tie príznaky. A my, výbor DV, tiež riešime tie prejavy, tie symptómy, pokiaľ ide o vyčlenovanie humanitárnej pomoci a hlavne pokiaľ ide o riešenie tých príčin. Ale tu isté systémový problém a tým je spôsob, ako prispievajú k rozpočtu členské štáty. Vy ste hovorili o tom, že aká je tam záväzok, na aké sumy sa zaviazali tie členské štáty, napríklad aj ten trastový fond, ktorý sa týka západnej Afriky, aj v súvislosti s summitom EU vo Valete. Ja sa pýtam na tieto otázky, pretože si myslím, že sa tu zhromažďujú rizika, ktoré súvisia s tými existujúcimi problémami. Chceme dať tieto peniaze na rozvoj do iných sektorov, kde tie potreby rastú. Potom je tu tretí problém, ktorý by mohol ešte zhoršiť ten systémový problém, ktorý som popisoval, a tým je Brexit, Spojené kráľovstvo, Spoč- teda to berie asi 13 našej rozvojovej, rozvojového celkového balíka v Európe. A z 53 teda tie záväzky klesnú na 40, pokiaľ ide o tie viazané prostriedky, ktoré v rámci rozvojovej spolupráce e, poskytujeme. Čiže ja chcem vedieť, ako sú členské štáty skutočne pomoc. Mr. Galler. Pán Galler, nech sa páči. Ähm, Ďakujem pekne. Dve stručné otázky. Jedna na pána Andersona ohľadne Jordánska. Spomínali ste 750 miliónov. E, na aké obdobie a ako je to rozdelené? E, koľko pôjde priamo na zabezpečenie e, migrantov. Obdržal som list jordánskeho eh, eh, veľvyslanca, ktorý požiadal o to, aby táto špecifická pomoc eh, pre utečencov jordanských bola, v Jordánsku bola navýšená. Ešte e, otázka e, e, na pána jelana z SDP misie. Počuli sme o veľkých počtoch utečencov, dokonca 6 tisíc údajne, ktoré boli, ktorí boli zachránené. Myslím, že ale na takejto úrovni to celé neudržíme, ak sa nepríjmú ďalšie opatrenia. Zmenilo sa niečo v stanovisku Libyskej vlády provizornej no, bude taká dohoda ako s e, Tureckom, ak nie, e, aké budú opatrenia v rámci našich CSDP misií, aby sa pomohlo situácii. Pani Gomez, nech sa páči. Ja som šokovaná. Som šokovaná, keď počujem, že e- Etiópia nie je prírodná krajina, veď momentálne e, sa tam v Etiópii vraždia ľudia, vláda vraždí e, ľudí, e, čiže naozaj je to šokujúce. V júli sme mali misiu parlamentu do Kale, rozprávala som sa s ľuďmi, ktorí sú tam, sú to Etiópiania a povedali mi, že im to trvalo dva mesiace, kým sa tam dostali do Talianska, do Kale. A naozaj som šokovaná, keď eh, vás počúvam, čo hovoríte. A eh, External Action Service. Eh, vy, vy ste nejakým spôsobom riešili otázku Sudánu. Veď v Sudáne je prezident, ktorý je obvinený tri, medzinárodným trestným tribunálom. Ďalšia otázka pre pána Danielsona. Vy ste to tak veľmi pozitívne načrtli celú tú scénu, ale, ale je tu nejaká e, snaha nejakým spôsobom zistiovať, aká je napríklad e, miera pokusov o samovraždy alebo aj samovražd e, zrealizovaných medzi utečencami v Grécku. E, napríklad ja som počula o prípadoch e, ľudí, aj dokonca matky nechávajú tam deti, povedia, e, zachráňte moje dieťa, a potom pán Sverano, bezpečné a legálne spôsoby. To nie je jediný spôsob, ako zabrániť e, obchodovaniu týmto, týmto obchodovateľom, obchodníkom s ľuďmi, čo sme preto my spravili. A potom, čo sme spravili, pokiaľ ide o to, aby sme zabránili e, tomu, aby, aby tisíce e, detí, ktorí prichádzajú do EÚ, aby neboli vlastne zneužívaní ľuďmi vrátane teroristov. Pani Sargentini, otázka na pána Leflora. Povedali ste, migrácia nie je nový normál, ale starý normál. S tým súhlasím. Ale potom ste vysvetlili e, ten, rámec, e, ten partnerský rámec, pokiaľ ide o migráciu, to som si prečítala a mám isté obavy, že to už nie je dodržovanie zmluvy. V zmluve máme článku 208, tam hovoríme o fungovaní EÚ a hovoríme, že naša rozvojová spolupráca alebo naša vlastne politika v oblasti rozvoja spolupráce má hlavný cieľ a to je e, znižovanie a postupné odstránenie chudoby. E, rámcový e, program hovorí, že každý nástroj v Európskej únii by sa mal využiť na to, aby sme mohli riešiť otázky migrácie a naozaj sa na novo pozrieme na to, čo to znamená koherentnosť pre rozvoj a musia tam byť isté dôsledky pre tie krajiny, ktoré si e, tých nezákonných migrantov neberú naspäť. Mohli by ste prosím zareagovať na tie dilemy, e, pokiaľ ide o využívanie európskych fondov na iné účely, na iné témy, ktoré nesúvisia v skutočnosti s chudobou a s s migráciou a teda odstraňovaním chudoby. Pokiaľ e, migrácia má byť bežným javom, tak odstraňovanie príčin migrácie je odstraňovanie chudoby a nie je žiadna potreba e, posúvať e, peniaze preč od rozvoja, aby sme zabraňovali migrácii. Ďakujem pekne, pani Sargentini. Ďalej pán López Aguilar. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za to, čo ste E, povedali jednotliví e, vystupujúci. A naozaj to takýto krátky čas je veľmi ťažké sa e, vyjadriť, ale musím povedať, že chýba nám to kvalita a efektívnosť, pokiaľ ide o odpovede alebo ne, o tú reakciu v Európe voči tejto humanitárnej situácii, ktorá prináša do Európy migrantov. Chýba politická vôľa členských štátov e, naplňať právny štát jednoznačným spôsobom. A pýtam sa aj pána Lefflera a pána Serana, do akej miery vaše skúsenosti potvrdzujú e, to, tie procesy, ktoré čoraz viac počúvame. Určite sa to e, bude spomínať aj na samite OSN e, v septembri, a to teda, že to právo, tá legislatíva, ktorú máme k dispozícii, že proste už eh, je zastaralá, či už je to ženská, e, eh, eh, ženský dohovor alebo iné dokumenty, či už teda hovoríme o ľuďoch, ktorí odchádzajú kvôli klimatickým zmenám, kvôli tomu, že tam chýba voda v ich krajinách, ako je to zladené napríklad s európskym právom, ktoré, ktoré je nedávnejšie. Máme tu napríklad azylový balíček, o ktorom sme hovorili nedávno, ako to je všetko prepojené. Je to stále aktuálne? Ďakujem pekne, pani Hübük. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Eine Ďakujem pekne, pani predsednička. K Turecku mm, nebolo eh, dosť povedané eh, E, boli rokovania Európskej únie s Tureckom, že sa otvorí trh práce tam pre utečencov. Nehovorili e, ste o stave e, aktuálnom v tejto veci, či je tam nejaký pokrok v rokovaní s Tureckom. To by som rada vedela. A ešte e, otázka e, managementu hraníc a budovania kapacít. Sudan, Eritrea. Vieme o oboch krajinách, že tam pravidelne sú porušované ľudské práva. Eritrea. Tam je dokonca povel strieľať na e, hraniciach. Prezident je hľadaný medzinárodným zatýkačom a Sudan je pohraničná milícia, e, zložky rýchleho nasadenia a ako to vyzerá. Profitujú priamo alebo nepriamo z našich finančných prostriedkov. Ako môžete zabezpečiť, že takéto milície, ktoré e, páchajú vojnové zločiny, nebudú profitovať z týchto finančných prostriedkov? Popisujú sa rizika v týchto projektoch, ale nehovorí sa nič o tom, ako je možné tieto rizika obmedziť, ako teda chcete zaobchádzať s touto otázkou a čo robí komisia, aby zabezpečila, aby naši partneri v projektoch konali v súvislosti s medzinárodnými zmluvami a dodržiavali medzinárodné normy, pokiaľ ide o ľudské práva, aby sme sa nepodielali tam na eh, nejakých zločinoch. Ďakujem, pán Epitideus. Ďakujem pekne. Ja som si vypočul všetko, čo naši hostia nám e, prišli odprezentovať a potvrdzuje mi to, že my nedokážeme tento problém vyriešiť, lebo nie sme realistickí, pokiaľ ide naše snahy v Európskej únii. Iba sa vyjadrujeme, čo by sme chceli, máme nejaké vyjadrenia, pekné slova, ako si to predstavujeme a tak ďalej. Ako môžeme zatlačiť na vlády tretich štátov, aby oni E, oni e, tiež e, splňali svoje záväzky. A keď sa pozriem na to, čo sa deje napríklad v prípade Turecka, tam asi nemáme dôvod byť optimistom alebo optimistami. A potom posledná vec. Ani Frontex, ani NATO neboli úspešní, pokiaľ ide o operáciu v Grécku. Ja som tiež z Grécka a viem, že zlyhávali a už to pomaly vyzeralo, že eh, pomaly náš grecký eh, boh Poseidon eh, vyjde z mora a bude ich naháňať, pretože takí sú až neúspešní. Pani Merkelová musela reagovať aj na reakciu nemeckých ľudí, na to, čo robí ona a ich, jej poporete ide dole a keď Mavropoulos išiel na e, tieto ostrovy, vidí, akí sú ľudia, sú tam naštvaní a e, nahnevaní. E, čo sme videli? Stalo sa, že tie imigračné toky tam ústali alebo boli znížené výrazne a naopak zase stúplo to v líby. Ďakujem pekne, pani predsednička. Zdá sa mi, že som to pochopila tak, že včera bol e, predstavený externý investičný fond na kolegiu vysokou predstaviteľkou s tými prostriedkami, ktoré pôjdu od EDF, ECI a NP Chcela by som vedieť troška viac o tej štruktúre fondu, ak to je možné, a o zapojení parlamentu do postupu, do tejto procedúry. Pokiaľ ide o zvyšok, súhlasím s tým, čo povedala kolegyňa z Argentíny. Myslím si, že prichádza k porušeniam pravidel humanitárnej pomoci, aj teda rozvoja, rozvoja pomoci v rámci tých rozhodnutí presunutia prostriedkov do riadenia hraníc, čo zhoršuje situáciu a tým pádom e, zlyháva ten pokus, e, ktorý vychádza z článku 208, tak ako to bolo stanovené, a tým je vykorenenie, vykorenenie chudoby. To je ten cieľ rozvoja, nie iné. A súhlasím aj s Anou Gomez, e, keď hovorila o tom, čo sa deje vlastne v týchto krajinách, keď hovorila o deportáciách 48 sudančanov, ktorí prešli minulý týždeň do Talianska, kde nie sú e, rešpektované ľudské pravidlá. Takisto sú desiatky žien, e, ktoré takéto sú zadržiavané v talianských táboroch a nie, nemajú teda tie práva, ktoré by mali mať. A to e, potvrdzuje prístup, ktorý vychádza z, bezpečnostných, z bezpečnostného zretela a to zlyhalo. To hovorí sa, že čo nevidí cynické oko, tak to neboli srdce, ale je to nesprávne. Ďakujem pekne Ďakujem, že ste vystupovali tak stručnejšie a teda otázok je veľa, sú aj komplexné, ale tiež e, máme iba dve minúty pre každého rečníka, takže nech sa páči. Gracias, señora Um, to answer all these... Ďakujem pekne. Odpovedať na všetky otázky za dve minúty nie je ľahké. Preto veľmi rýchle dlhodobé, krátkodobé záležitosti. Myslím, že už som povedal e, v úvode, že samozrejme musíme e, pracovať dlhodobo, s dlhodobými výhľadmi a riešiť pritom aj tie krátkodobé záležitosti. E, v tom krátkodobom horizonte je veľa destabilizujúcich, destabilizujúcich prvkov, vrátane toho presného správania kriminálnych aktivít tých prevádzačov, ktoré siahajú nad rámec toho údelu migrantov alebo utečencov ohrozujú stabilitu politicky, ekonomicky, sociálne, spoločensky v eh, tých krajinách, eh, cez ktoré ľudia prechádzajú. Musíme ale pracovať výhľadovo, tak to aj robíme. O čo sa pokúsalo oznámenie z júna, bolo, že tá migrácia a tlaky, ktoré vedú k migrácii, sú dôležitou prizmou, cez ktorú musíme vnímať veci, keď sa snažíme vypracovať naše programy alebo spoluprácu s partnermi v rozvíjajúcich sa krajinách. Už robíme veľa, čo súvisí priamo alebo nepriamo so socioekonomickými javmi, ktoré spôsobujú migráciu, ale mohli by sme si viesť lepšie, keď e, riešime agendu sociálneho rozvoja a tým pádom aj vlastne znižovanie a eliminovanie chudoby keď e, to lepšie zacielime. A to sa netýka len nejakých e, špecifických e, indikátorov hospodárskej chudoby. Ide aj o vytvorenie socioekonomických, administratívnych a politických rámcov, ktoré umožnia napredovanie. Ženevský dohovor je už zastaralý. Určite by sa dal zlepšiť, ale vieme, a už aj pani Buzajt hovorila o tom, že keď to otvoríme, tak otvoríme Pandorinu skrinku a možno skončíme s dohovorom, ktorý bude horší ako existujúci. E, poďme teda cestou e, z lepšieho výkladu, poďme cestou európskych nástrojov a tu naozaj práca ide dopredu, pokiaľ ide o azylový balíček a nariadenia EÚ v oblasti azylu, ktoré dúfame budú modernizované tak, aby lepšie riešili situáciu, v ktorej sa nachádzame. Nemáme čas na konkrétne situácie v jednotlivých krajinách. Rád sa tom budem venovať individuálne s tými poslancami, ktorí sa na to pýtali. Ďakujem, pán Danielson. Dve minúty. Dve minúty, nie ľahké. E, najskôr vzdelávanie. Pokiaľ ide o ten rámec, ktorý bol stanovený v Jordánsku, v Turecku, nie je tam nejaká prekážka preto, aby sírske deti chodili formálne do školy, aby sa vzdelávali. Skutočnosť je však taká, že je viacero detí v Jordánsku, aj v Turecku, ktorí e, ne, nemajú túto školskú dochádzku. Taká je skutočnosť. Cieľ, ktorý bol formulovaný na londýnskej konferencii, že všetci by mali chodiť do školy. Čo robíme? Podporili sme Jordánsko s 100 miliónmi. Je tam teda viazaných 100 miliónov ktoré sme, sme, sa deklaro, ktoré sme deklarovali. A chceme zabezpečiť, aby v dvoch smerách vedeli fungovať tie existujúce školské zariadenia, aby sa otvorili viacerým deťom, aké v súčasnosti. To bude významná, veľká výzva. V Libanone je to ťažšie, ale libanonská vláda takisto chce zabezpečiť, aby školy fungovali na dve smeny. Ale je tam každopádne veľa detí v Libanone, ktoré e, nechodia do škôl. V Turecku ideme pred v rámci FRT poskytujeme významnú podporu a chceme zabezpečiť, aby deti plnili tú školskú dochádzku. Pol milióna spolu s UNICEFom sme stanovili toto číslo. E, pokiaľ ide o Jordánsko, 750 miliónov 2016 až 2020. Pokiaľ ide o Turecko, e, na, dve minúty na to nestačia, ale môžeme sa posadiť, pozrieť si to podrobne, máme veľa písomných informácií a e, postaram sa o to, aby ste ich dostali. Takisto otázka dlhodobých záležitostí a krátkodobých porovnanie. Dohody, ktoré uzatvárame s Jordánskom a Libanonom, sú výrazne orientované tak na krátkodobý, ako aj dlhodobý horizont. Ide o to, aby sme zabezpečili napredovanie štruktúrálnych reforiem, aby sme pomohli tak Libanonu ako Jordánsku riešiť veci, ktoré súvisia s ich hospodárskymi problémami. Či už sú je to miera rastu, alebo nezamestnanosť, alebo ja neviem, socioekonomické záležitosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Sala, veľmi rýchle. Dve eh, podstatné otázky, ktoré na mňa smerovali. Poprvé, ako môžeme pomôcť e, libyjskej vláde, aby nám pomohla viac e, pri kontrole migračných tokov. A o to sa presne pokúšame školeniami a výukou policajných stráží, teda aj pobrežných stráží, aj pohraničných stráží. Musíme si ale uvedomiť, že vláda národnej dohody v Libii v súčasnosti disponuje obmedzenou kapacitou konať na libijskom území a našou úlohou je napomôcť tvorbe štátu, budovaniu štátu. Urobíme tak časti prostredníctvom CSDP, ale aj mnohými inými nástrojmi. Najskôr je ale treba mať vládu, najskôr treba mať vládu, ktorá dokáže účinne konať na svojom území a tomu sa snažíme napomôcť. Samozrejme, za tým je celý politický proces, o ktorom dobre viete a musíme pokračovať v jeho podpore. Pokiaľ ide o bezpečnosť migrantov a maloletých bez prievodu, keď prichádzajú do Európy, do Európy to je samozrejme z odpovednosti krajiny, do ktorej prichádzajú, ale pokiaľ ide o CSDP, my sa snažíme o to, aby v tých krajinách, ktoré e, podporujeme, kde podporujeme e, reformu bezpečnostného sektoru a sektoru riadenia hraníc, snažíme sa aspoň v rámci našich školení zapracovávať otázku ľudských práv a ochranu migrantov. To je tiež veľmi dôležité. tá súčasť. Ďakujem pekne. Táto diskusia samozrejme bude pokračovať aj ďalej. Ešte presnička výboru pre e, rozvoj, aby ste to uzatvorili. A ďakujem samozrejme za vašu spoluprácu. Pani McEwan. Um... Ďakujem pekne rečníkom, ktorí sme mali pozvaní, ktorí sa tomu venovali. To je top politická priorita. Len chcem pripomenúť kolegom, Prvýkrát sa budeme zaberať touto spoločnou správou 10. 11. oktobra na spoločnom stretnutí DV AFED, podobne ako toto. To je koniec spoločnej časti našej schôdze. Ďakujem vám pekne. Ešte rýchle uzavriem aj zasadnutie výboru DV 19, vo číslo 19 otázky na komisiu. Neboli nám dané na vedomie žiadne otázky, môžeme to uzavrieť. Po 20, bod rôzne, nič mi nebolo dané na vedomie. Jedine, že by teraz chcel niekto rýchle niečo spomenúť, tak nie, môžeme aj to preskočiť. E, najbližšia schôdza 27. september o 9. deve s komisárom Mimicom, Európsky rozvojový proces a ďalšia riadna schôdza 10. 11. oktober. Ďakujem pekne kolegom, ďakujem aj tlmočníkom Minuta Skos, ďakujem pekne aj Alenu Valisianu, spolupredsedajúcej.